Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Nastavljamo. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Ak dovolíte, budeme pokračovať v našom programe schôdze výboru AFET. Došlo k istým úpravám programu. Začali by sme našu schôdzu rozpravou eh, o pokrokovej správe republiky Čierna hora za rok 2014. Spravodajcom je pán Tanok za ECR. Ako viete, Čierna hora je teraz v priebehu rokovaní, ktoré prebiehajú zatiaľ dobre. Zatiaľ je to jediná krajina celého regiónu, ktorá otvorila eh, konkrétne kapitoly v rokovaniach tomto smere má istý náskok a to e, zahrňa isté povinnosti, jednak v kontexte regionálnej spolupráce a potom taktiež v celkom vnímaní procesu rozširovania výzvy, ktoré stoja pred Čiernou horou v tomto rokovacom procese ešte stále platia, najmä tu ide o polarizované politické prostredie a je potrebné ďalšie úsilie v reforme verejnej správy, ako aj v snahe znižovať politické vplyvy na súdnictvo. Musia bojovať proti korupcii a taktiež riešiť otázky, ktoré súvisia s slobodou médií a so slobodou prejavu, respektíve s nedotknutelnosťou novinárov. Naš, náš pravodajca vypracoval veľmi kvalitný dokument, ktorý zahrania aj pozitívne aj menej pozitívne stránky tohto rokovacieho procesu s Čiernohorou. Nech sa páči, pán Tenok, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako ste povedali, Čierna hora naďalej dosahuje pokrok v tomto prístupovom procese do EÚ a v súčasnosti je to jediná krajina v celom regióne Západného Balkánu, ktorá už otvára rokovacie kapitoly s komisiou. Spomedzi 35 rokovacích kapitol Európskeho AKI dve boli zatiaľ predbežne uzavreté a 16 otvorených do posiaľa vrátane kľúčových kapitol 23-24, ktoré sa týkajú trestnej spravodlivosti a ďalších záležitostí vnútra, okrem štyroch, eh, ktoré boli otvorené len minulý mesiac. Kapitola 31 o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a obranej politike taktiež boli otvorené a chcel by som oceniť najmä výrazné angažovanie Čiernej hory v tejto oblasti. Je veľmi chválihodné, že Čierna hora, na rozdiel od Srbska, prispôsobilo svoj postoj, postoj Európskej únie, Európskej únii e, vo vzťahu k Rusku a k sankciám voči Rusku v reakcii na prebiehajúcu situáciu na Ukrajine. Podobne Čierna hora taktiež podporuje aj koalíciu proti islamskému štátu a taktiež schválil zákon, ktorý kriminalizuje tých občanov Čiernej hory, ktorí sa rozhodnú pridať k radom zahraničných bojovníkov džihadistických skupín. Ako viete, je to problém na Západnom Balkáne, najmä v radoch albanských kosovčanov, ale aj v iných krajinách. Čo sa týka interných bezpečnostných služieb, tieto monitorujú až 300 občanov Čiernej hory, ktorí sú podozriví z podporovania e, teroristickej činnosti. E, čo sa týka širších zahraničných vzťahov, Čierna hora naďalej e, sa drží svojich snah stať členom NATO a chcem oceniť vyjadrenia generálneho tajomníka Rasmussena z minulého roka, ktorých sa vyjadril, že chce vyzvať Čiernu horu v roku 2015, aby sa stalo členom NATO. Členstvo NATO je ešte stále rozporúplná téma a naďalej potrebuje vyvať úsilie eh, v celom eh, politickom spektre. Eh, čo sa týka vysvetľovania výhod členstva v NATO, súdna reforma je súčasťou širšej reformnej stratégie, ktorá je obsenutá vo vládnom dokumente na roky 2014 až 2018 a voľby, respektíve zvolenie nového štátneho prokurátora minulý rok, ktorý zvolil parlament, je významným krokom vpred v tomto procese. Nezávislosť súdnictva je naďalej e, e, znepokojujúca a nedostatočná a je potrebné dosiahnuť nápravy, najmä čo sa týka disciplinárnych konaní posiaľ všetkým sudcom a iným pracovníkom. Čo sa týka ostatných oblastí, napríklad sloboda médií je tiež veľmi relevantná téma. Treba poznamenať, že incidenty nie sú veľmi početné, predsa len došlo k nepriateľným násilným útokom voči novinárom na pôde médií. Takéto incidenty nie sú len problematické sami o sebe, majú tiež negatívne dopady na tom, že vytvárajú akýsi pocit autocenzúry. Nedávne útoky na zasúcov médií, aby revidovali etický kódex, a ich výzvy, aby revidovali etický kódex, sú pozitívnym signálom. Keď sa pozeráme eh, na širšiu spoločnosť Čiernej hore, eh, vyvinulo sa obrovské eh, úsilie, aby sa odstránili tradičné predsudky a diskriminácie voči niektorým menšinovým komunitám, ale je potrebné ďalšie úsilie, aby sa to naozaj prejavilo v praxi. Taktiež vysoká miera predčasných ukončení školskej dochádzky Eh, ešte ďalej podkopáva zložitú situáciu už tak nízkeho počtu rómskych eh, žiakov a študentov na školách, eh, ako aj diskriminácia komunity LGBT, To sú len niektoré príklady toho, kde v občianskej spoločnosti by mohli pôsobiť intenzívnejšie, aby sa darilo lepšie pretavovať legislatívne návrhy v praxi. Čo sa týka celkového vývoja, Čierna hora je dobrým príkladom pre ostatné krajiny celého regiónu ako som už povedala, je to naozaj pozitívny príklad, e, už som to povedala pri viacerých príležitostiach, e, avšak politické strany sa musia všetky usilovať o ďalší pokrok, e, musí vznikať kultúra konsenzu aj v radoch vlády, aj v radoch opozície. Ako poznamenávam v správe, je potrebný ďalší pokrok v efektívnej implementácii stratégií, ktoré boli schválené a ktoré som spomenul, som si istý, že Čierna hora bude schopná to dosiahnuť. Čierna hora je malou, prosperujúcou krajinou, ktorá sa pozerá na vonok a má pred sebou veľkú budúcnosť. Ako som povedal, je to naozaj veľmi pozitívny, svetlý príklad celého regiónu. A aj keď sa musela potýkať s rôznymi ťažkosťami v posledných 5 rokoch, má za sebou veľké úspechy. Ďakujeme pekne. Pán Tanok, teší ma, že ste to uzavreli tak, že je to pre vás príjemná úloha a nie nepríjemná. Teraz nasleduje Richard Howitt, ktorý vystúpi v mene delegácie pre vzťahy EÚ a Čiernou horou. V mene pani Dacník sa páči, máte slovo, pán Howitt. Ďakujem. Chcem ospravedlniť kolegyňu Dac. Nemohla tu byť dnes prítomná ale veľmi živo nadviazala vzťahy s Čiernou horou a chce oceniť návrh pána Tanoka, považuje ho za vyvážený. Pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží, budú v súlade s celkovým nastavením, formulovaním správy, možno trošku zvýšia mieru podrobnosti. Niekoľko poznámok, ak dovolíte, v jej mene. Čierna hora zohráva významnú úlohu vo vzťahoch k e, celému regiónu. Je potrebné vnímať e, možný prístup Čiernej hory aj čo sa týka výhod pre um, samotnú krajinu, ale aj pre celý región. Vzhľadom na nedávne protesty, ku ktorým došlo v Čiernej hore, keď pán Tačín navštívil krajinu v súvislosti s Kosovom, to bolo dosť nepokojujúce. Myslím, že v našej správe by sme mali vyjadriť podporu Čiernej hore, aby naďalej podporovala aj prístupový proces ostatných krajín. Možno aj Tanok podporí, pán Tanok podporí túto myšlienku. Ďalej. V pokrokovej správe chceme oceniť aj to, že politika proti diskriminácii v Čiernej hore sa prispôsobila aký Európskej únie, ale chceme, aby sa tam výraznejšie spomenuli otázky posúdenia úlohy a práv ombudsmana v krajine, pričom duhový pochod v roku 2014 eh, bol veľkým úspechom. Naďalej pretrváva prenasledovanie ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, čo sa týka osob s postihnutím. Tu je naozaj ešte eh, veľa čo robiť, eh, čo sa týka napríklad systému pokút pre zamestnávateľov, ktorí e, nedodržiavajú stanovené kvóty, e, zhruba 8 miliónov zatiaľ bolo udelených v pokutách, ale iba zhruba 2 milióny naozaj e, boli vybraté. Naďalej je potrebné vysielať jednoznačné signály v tomto smere. Myslím, že všetky tieto otázky celkom iste pán Tanok podporí, príjme návrhy pani Doc. Tešíme sa na ďalšie e, rokovania a na veľmi jasnú a výraznú správu. Ďakujeme pekne, pán Hovit. Teraz dáme slovo teneným spravodajcom v mene EPP, najskôr na miesto pána Kovačeva. Dávam slovo pánovi Kukanovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Kovačev tu dnes nemôže byť a požiadal ma, aby som predniesol jeho poznámky Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho kvalitnú prácu. Spravodajca správne upozorňuje, že Čierna hora je vedúcou krajinou v prístupových rokovaniach a má aj isté odpovednosti v tejto súvislosti v celom regióne, súvisiace s celkovým rozširovacím procesom a kľúčové slova pre mnohé kľúčové kroky je dôvera. Už došlo k významným nedoriešeným prípadom v mnohých oblastiach. Niektoré z nich si zasluhujú spomenutie Napríklad eh, bankrot eh, banky Podgorica, taktiež eh, zneužívanie verejných prostriedkov na politické účely, stranického charakteru, taktiež korupcia a násilie voči novinárom. Toto všetko sú hrozby voči nezávislosti inštitúcií a taktiež spôsobujú ťažkosti hospodárskému prostrediu a musí sa to riešiť. Všetky politické strany musia vynakladať väčšie úsilie v budovaní dôvery medzi sebou navzájom a taktiež medzi investormi a mediálnym prostredím. Je polutovanie hodné, že dochádza k incidentom a zastrašovaniu novinárov. Naďalej tieto útoky pokračujú. Mediálna sloboda musí byť prioritou, keďže je to litmusovým testom demokratického systému. Došlo k istému pokroku v schváľovaní novej legislatívy v súdnictve. Chcel by som upozorniť, že prístup Európskej únie sa sústreďuje na kvalitu a nie na rýchlosť. A predsa je potrebná politická vôľa jednak na zaistenie súdnej nezávislosti a taktiež na zachovanie dynamiky v oblasti kapitol 23 a 24 a ďalej po druhé e, v snahe zabezpečiť ich uplatňovanie v praxi. E, taktiež e, vyjadrenia podnecujúce násilie a nenávisť, najmä čo sa týka náboženskej náboženského presvedčenia. Toto všetko narúša prostredie tolerancie a vzájomného porozumenia. V tejto súvislosti chcem oceniť nedávnu kriminalizáciu správania občanov, ktorí sa pridávajú k zahraničným džihadistickým organizáciám. Čo sa týka zahraničnej dimenzie, chcem oceniť, že Čierna hora sa drží smerovanie Európskej únie v oblasti krízy na Ukrajine a taktiež prispôsobilo svoju politiku týmto sankciám Európskej únie. E, spomínam si na nedávne vypočutie v našom výbore so všetkými ministrami zahraničných vecí e, krajín Západného Balkánu. Ukazuje sa jasne, že pre niektoré krajiny v tomto regióne opakované odporúčania sú prehliadané a ignorujú ich Čierna hora má za sebou dobré výsledky v spolupráci a je v odborných aj politických um, oblastiach. Dúfam, že naďalej je politicky predstavitelia sa budú úzko angažovať s Európskou úniou. Čierna hora môže byť príkladným úspechom, ak bude prijavená dostatočná politická vôľa. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kukan. Teraz dávam slovo tenevým spravodajcom za SAD, pán Androlakis. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τάνοκ για την πολύ καλή Ďakujem pekne pánovi Tanokovi, spravodajcovi, za vynikajúcu prácu a za návrh správy o Čiernej hore, ktorý nám dnes predložil. Čierna hora naozaj pokročila v prístupových rokovaniach, čo potvrdzuje počet legislatívnych aktov, ktoré boli prijaté, ako aj e, po, programy činnosti, aj závery e, konferencie. E, asociačnej konferencie z novembra, zároveň aj otvorenie ďalších štyroch kapitol o ochrane spotrebiteľa konkrétne a k legislatívnym ustanoveniam. Napriek dosiahnutému pokroku je potrebné ďalej pokračovať v snahách predovšetkým presadzovaní právneho štátu, reformy štátnej správy a transparentnosti médií. Myslím si, že toto uznesenie dobre zdôrazňuje potreby pokročiť ďalej a dosiahnuť ďalší pokrok, ale zároveň sa tam spomínajú rôzne sektory, ktorých je potrebné ešte dosiahnuť pokrok. Konkrétne, čo sa týka legislatívy v rámci boja proti korupcii, mali by sme zároveň podporiť e, orgány Čiernej hory, aby sa zamerali na boj proti sociálnej nerovnosti a na zníženie nezamestnanosti takisto, aby bojovali proti daňovým únikom a aby mali spravodlivejší daňový systém, ktorý by podporoval rast eh, za, vďaka účasti na európskych programoch. Na, my môžeme pomôcť. Na záver by sme mali zdôrazniť ochranu životného prostredia, prijatie rozvojového modela, ktorý bude priaznivejší pre ochranu životného prostredia. Ďalšie aspekty, ktoré by mali byť uvedené v tejto správe. Dohoda o strategickej spolupráci s Europolom vzhľadom na výzvy v oblasti bezpečnosti vnútri aj hranic EÚ, aj na vonkajšej strane hraníc EÚ účasť Čiernej hory na rôznych misiách eh, v oblasti bezpečnosti a obrany a úloha Čiernej hory v, na Balkáne. Čierna hora je strategický partner pre Európsku úniu a e, diskusie do NATO by sa nemali však uvádzať v našej správe, pretože tá má hovoriť o pokroku Čiernej hory v súvislosti s jednotlivými rokovaciami kapitolami je tu zároveň mnoho akčných programov a mnoho legislatívnych aktov, ktoré boli schválené. Teraz je potrebné, aby za pomoci členských štát Európskej únie a Európskej únie ako také boli uvedené do praxe. Dúfame, že naše pozmeňujúce návrhy umožnia zahrnúť do textu to, čo som povedal predovšetkým vďaka dobrej spolupráce medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Andrulakis. Ďakujem aj za zdôraznenie pokroku vzťahov medzi Čiernohorou a NATO. Teraz dostáva slovo pán Radoš za ALDE. Ďakujem pekne, pán podpredseda, vážení kolegovia. V mene Alden by sme chceli takisto pánovi Tanokovi poblahoželať. Pripravil kvalitnú, vyváženú správu, v ktorej upozorňuje na ťažkosti aj potrebné kroky a zároveň chváli dosiahnuté výsledky. Chcel by som zdôrazniť význam súdneho systému súdov a všetko, čo sa v tejto veci spravilo v Čiernej hore, pre všetkým menovanie hlavného prokurátora a vytvorenie špeciálneho úradu pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, pravidlá o práci štátneho E, generálnej prokuratúry a práci súdov a sudcov. To sú všetko dôležité kroky, ale ak chceme naozaj dosiahnuť, aby súdny systém bol efektívny a nezávislý, to chvíľu potrvá. Avšak tieto kroky, vytvorenie konkrétnych inštitúcií, o ktorých som hovoril, vytvoria priaznivú atmosféru a pomôžu dosiahnuť žiaduce ciele. Dúfam, že naša dnešná diskusia a správa je takisto súčasťou vytvárania takéto pozitívnej demokratické atmosféry, ktorá má pomôcť demokratickým inštitúciám v Čiernej hore začať náležite fungovať. Druhý rozmer, o ktorom by som chcel hovoriť, e, je členstvo v NATO. Členstvo Čiernej hory v NATO je v strategickom záujme nielen Európskej únie, ale aj celého západného sveta, ak to tak môžem povedať. A bolo by Dobre, ak by celý východný breh Jadranského mora e, predstavovali členovia NATO aj vzhľadom na to, že Rusko sa snaží spochybniť takéto tendencie alebo zámery e, Čiernej hory. Vieme, že podpora Čiernohorcov e, členstva NATO nie je taká veľká ako podpora pristúpenia k EU. Ako som povedal, je to v strategickom záujme EÚ a teda musíme na tom pracovať. A členské štáty, nielen tie relevantné, ale všetky členské štáty, pretože nemám pocit, že existujú nerelevantné štáty na to. Všetky štáty by mali vyzvať Európsku úniu a vysokú predstaviteľku k tomu, aby konali cieľom urýchliť prístupový proces Čiernej hory do NATO a EÚ. Ďakujem pekne, pán Radoš, a teraz dostáva slovo pán Preda. Ďakujem pekne. Pán predseda, všetkým by som chcel poblahoželať pánovi Tanokovi. Naozaj pripravil vynikajúcu správu. Je to skúsený poslanec dobre pozná túto krajinu všetci. To vieme, vítame aj významný pokrok, ktorý dosiahla Čierna hora na ceste k Európskej únie. Rozhodnutie otvoriť 4 nové kapitoly v decembri, to môžeme len privítať. Teší nás to. Samozrejme, Čierna hora spravi, dosiahla dobrý pokrok, Krajina, ktorá sa stala kandidátskou krajinou len v roku 2010. Zo pár vecí podľa mňa je potrebné zdôrazniť v našej diskusii. O jednej už hovoril kolega, boj proti korupcii. Je dôležité, aby vláda vytvorila agentúru boja proti korupcii. To je dôležité, ale podľa mňa ešte dôležitejšie je to, že tento nový inštitút bude mať k dispozícii prostriedky na to, aby mohol dosiahnuť svoje ciele. Ak nie, tak to nebude užiť účinný krok boji proti korupcii. V podstate to len situáciu zhorší, ak tento úrad nebude mať dostatočné zdroje. Takže to je prvá vec, o ktorej som chcel hovoriť. Druhá téma, sloboda tlače. To je vec, o ktorej diskutujeme hodne posledné dni. A opätovne, opätovne musíme pripomínať, že v demokratických štátoch sú žurnalisti, ktorí pracujú nezávisle a nemali by byť ovplyvňovaní v Čiernej hore vieme, že novinári sú vystavení veľkému nepredstaviteľnému tlaku zvonku. A niekedy to zachádza naozaj priďaleko, eh, na týchto ľudí je vyvíjane priamo že násilie. To nie je dobré pre krajinu, ktorá má za špiráciu členstvo v, EU. E Takže mali by sme vyjadriť naše obavy, mali by sme vyzvať orgány, aby našli spôsoby a prostriedky na to, aby poskytli účinnú ochranu novinárom, ktorí vykonávajú dobrou užitočnú prácu. Ďakujem pekne, pán kolega. Pareda, e, pomerne málo ľudí sa prihlasilo do tejto diskusie. A teda rád by som ukončil zoznam rečníkov. Poviem vám mená, ktorí sa prihlasili. Pán Hači Georgiu, pán Veselič, pán Ostrevičes, pán Tokeš, pani Šujca a pán Picula. Jurek. Jurek i nakon toga kolegi Đambackom i Jureku, ali budući da je sada 9.29, ja vas molim... Takže pokúsim vás, e, požiadam vás, aby ste pardon, nehovorili dlhšie ako minútu. Pán Hači Gorgiev, nech sa páči, máte slovo. E, mám dve otázky. Sloboda tlače a sloboda prejavu. Tu by som sa chcel poďakovať pánovi Tanokovi za vykonanú prácu. E, má pravdu, keď zdôrazňuje v týchto sektorov v Čiernej hore. No, na novinárov je vyvíjaný tlak a teda nemôžeme hovoriť akoby o e, obmedzovaní slobody prejavu novinárov. To je veľmi dôležité. Sloboda prejavu novinárov a prejavu tlače je veľmi dôležitá. Tá existuje tam, kedy jednoducho majiteľia a tí, ktorí majú prostriedky, tí, ktorí vlastnia médiá, nenanúcujú svoje názory. A čo sa týka členstva v NATO, myslím si, že v Európskej únii by sme mali skôr pokračovať s kritikou NATO a nevyzývať nové členské štáty, aby vstúpili do NATO. Ďakujem pekne, pán kolega Menesevič. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať kolegovi Tanokovi za veľmi dobrú, vysokokvalitnú správu. Súhlasím s väčšinou z toho, čo sa tam uvádza. A chápem aj kolegyňu Lunaček, ktorá je tieňovou, v podstate ju zastupujem, takže ona mi, ma požiadala, aby som povedal, že všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme, budú v duchu pôvodnej správy. Sú len dve veci, o ktorých by som chcel hovoriť. Jedna sa týka toho, že vítame to, že v bode tuším 17 sa spomína otázka slobody médií. Naozaj sú to dôležité nové témy, o ktorých je potrebné hovoriť možno podrobnejšie ako je tomu v aktuálnej správe. A chcel by som spomenúť samozrejme, keďže som zo zelených, musím spomenúť, že žiaľ teda nikde sa tu nehovorí e, v celej správe o životnom prostredí. To by sme radi napravili. E, na Západnom Balkáne mnohé veci ohľadom ochrany životného prostredia sú viac menej rovnaké Čiže mohli by sme, ja neviem, použiť niečo, čo je správe pre Macedónsko. A keď budeme hovoriť o Macedónsku, tak budeme hovoriť o tom. Tie problémy sú takmer identické. Čo sa týka ochrany životného prostredia, či v Macedónsku alebo v Čiernej hore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Meserič. A teraz dostáva slovo pán kolega Austreviču. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým chcem poblahoželať Charles Stanokovi za vynikajúcu správu aj, za tieňovým, aj tieňovým spravodajcom, ktorí ho podporovali. Je pravdou, že Čierna hora, podobne ako ostatné krajiny na Západnom Balkáne, ktoré rokujú o pristúpení do EÚ, majú možnosti naozaj dosiahnuť tie isté úspechy, ako boli pri predchádzajúcom eh, rozširovaní EÚ, ale to závisí od kvalite hospodárskych, politických, administratívnych reforiem. To všetko je potrebné spraviť na ceste do EÚ. Ja som za konštruktívny dialog, ktorý vedieme so všetkými týmito krajinami a využívame všetky nástroje komisie a zameriavame sa na všetky, dokonca aj na tie najmenšie a menej zmysluplné, možno menej významné eh, aspekty reformiem, ktoré musia tieto krajiny zvládnuť. Predovšetkým by som sa chcel zamerať viac na ochranu ľudských práv a kvalitu demokracie v týchto štátoch, pretože keď sa nedosiahne pokrok v tomto sektore alebo v týchto oblastiach, tak tieto krajiny jednoducho nemôžu vstúpiť do Európskej únie. To vieme z vlastných skúseností. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ostreviču. A teraz dostáva slovo pán Tokeš. Takže pán predseda, vážení kolegovia, vážne kolegyne, chcel by som taktiež pogratulovať kolegovi Tanokovi, pretože je to veľmi dobrá vyvážená správa. Áno, včera večer a dnes rozprávame o štátoch bývalej Juhoslávie a niektoré správy už sme detailne prediskutovali a nemôžeme nehovoriť o tom, aké kultúrne dedičstvo komunizmus zanechal na v eh, Západnom Balkáne, pretože je to skutočne komplikované dedičstvo, ktoré taktiež komplikuje súčasnú situáciu a týka sa aj krízy v Európe. Komunizmus a vojna sú tam naďalej veľmi citeľné a proti tomu musíme bojovať. Ja si myslím, že v tomto ohľade je Čierna hora na tom dobre. Áno, je pravda, že táto krajina taktiež zdedila problém s vojnovými zločinmi, určitú formu netolerancie a v týchto oblastiach ešte nám toho stáva veľa čo robiť. Keď skutočne chceme, aby tieto štáty raz vstúpili do EÚ, myslím si, že Čierna hora je dobrým príkladom, je takým príkladným žiakom v celom, tohto, v celom tomto procese prístupu. A je aj veľmi dôležité, aby sa zabránilo zbytočnému zbytočnej imigrácii, emigrácii, pretože bez rastu budú ľudia z Čiernej hory odchádzať. Je treba zabraniť tomu, aby došlo k obrovskej emigrácii z chudobných regiónov, kde je veľká nezamestnanosť. Ľudia potom naozaj vo veľkej mere odchádzajú, takže je treba zlepšiť hospodárskú situáciu v Čiernej hore, pretože len tak môže Čierna hora dostať svojim záväzkom, pretože táto krajina nemôže vykrvácať. Ďakujem, ďakujem kolega Tökiš. Čo sa týka ostatných e, rečníkov, tak prosím, prežívajte sa stanovi časov. Pani Šujca, ďakujem a ja ďakujem panu Tenokovi. On skutočne pokryl všetky oblasti týkajúce sa Čiernej hory a skutočne zaznamenal, tam bol zaznamenaný pokrok. Mám dve otázky. Bod 12. Tam vyjadrujte svoje pochybnosti a obavy a vyzývate, aby najprv boli zavedené opatrenia v súvislosti s objasnením vojnových zločinov. Ja tu mám v ruke list od bývalého obyvateľa tábora, alebo väzňa v tábore, alebo väzňov tábora, ktorí žiadajú o objasnenie vojnových zločinov. Pretože pred 25 rokmi títo ľudia sa stali obeťami tohto zločinu. Ja sama som z Dubrovníka, 35 kilometrov od čiernohorskej hranice. Ja tam pokrok, pokrok veľmi skutočne vidím, ale tieto body treba ešte doobjasniť. Ďalej. Vy vo svojej správe žiadate urýchlenie vytvorenia eh, hranic, jasnej hranice medzi Čiernou horou a Kosovom. Ale tu vás môžem poukázať aj na otázku, rovnakú otázku medzi Čiernou horou a Chorvátskom. Tam taktiež by sme to mali ešte objasniť. Tam je ten spor taktiež treba urovnať. Som si istá, sa to určite stane. Ďakujem, kolega Picula. Ďakujem. Áno, rok za rokom vidíme viac a viac pokroku v Čiernej hore, čo sa týka vstupu do EÚ, a o tom hovorí aj správa kolegu Tanoka. Jasne e, načrtol situáciu rokovaní. Čierna hora je krajinou, ktorá má veľmi silnú zahraničnú politiku, dobré susedské vzťahy, a taktiež v rámci rokovania o prístupe z EÚ má veľmi dobrú pozíciu. To nemôžem povedať úplne všetci. Táto krajina je skutočne extrémne dôležitá. Je to krajina, ktorá stále ešte trpí následkami vojny v 90. rokoch minulého storočia. Preto je dôležité, aby bezpečnostná situácia v tomto citlivom regióne Jadranského pobrežia a Balkánu bola stabilizovaná. Pán Tanok dobre hovorí o slabých miestach, o právnom štáte, o rozšírenej korupcii, o nedostatkoch justície, ktorá nie je úplne nezávislá. To je treba zdôrazňovať. Taktiež je treba hovoriť o nedostatočnej slobode médií. Musíme hovoriť o boji e, opozícia a novinárov. Možno je treba rýchlo vytvoriť nové zákony a reformy, ale je treba urobiť skutočne rýchlo. To bude mať vplyv aj na rokovanie. Dôležitá kapitola, alebo dôležitá otázka, bude to, že ako to vyzerá v súvislosti so susednými štátmi. To taktiež bude musieť podgorická vláda vysvetliť. Ďakujem, pán Žambacko. Ďakujem, pán predseda. Taktiež chcem pogratulovať pánu Tenokovi. Skutočne má veľké znalosti v tomto regióne, ktoré potom napísal do svojej správy. Často je to pre západného človeka ťažko pochopiteľné. Chcem vás upozorniť na bod 11. Tam sa hovorí o boji proti náboženskému extrémizmu a džihadistickým organizáciám. Čierna hora je takým ostrovom stability. Je tam určitý problém s náboženskými extrémistami a dá sa tušiť, že títo ľudia možno by sa chceli pripojiť k islamskému štátu aj územne. Takže je treba vyriešiť problém, ktoré má táto krajina s Chorvátskom a tým by e, Čiernohora splnila európske kritéria. Ďakujem. Pán Jurek. Takže, pán predseda, mám dve pripomienky všeobecne k tomuto regiónu. Takže, najprv hovoríme o rôznych politických požiadavkách v súvislosti s ľuďmi z LGBT komunity. A hovoríme o tom tak, ako keby sa nebolo dohralo žiadne chorvátske referendum. A podobné hnutie je aj vo Francúzsku. A mali by sme sa k tomu stavať skutočne vážne, tak aby sme sa, aby tam nebola potlačovaná politická menšina, ktorá premyšľa ináč. No a druhá vec, čo sa týka štátov, ktoré prešli obdobím komunizmu, tak tam by sme možno nemali zabúdať alebo revidovať 25 storočí európskej histórie, doplňovať tam nejaké nové rozdelenie. A je tu problém novej nespravodlivosti, je to nový sociologický problém. To treba riešiť. A čo sa týka bývalej Juhoslávie, tak tam tiež, tak tam taktiež ešte vidíme dôsledky vojny. No a bohužiaľ, tento problém sa často ignoruje alebo sa na ňo úplne zabúda. Ďakujem. Ďakujem. Áno. Vy ste tu vznesli veľmi obsiahlu otázku, ktorá presahuje rámec správy. A teraz ešte dostane zastupca komisia slova a potom spravodajca. Ďakujem za slovo, pán predseda. Áno, už párkrát zaznelo, že Čierna hora je najpokrokovejšou krajinou v rámci európskej integrácie. A toto potvrdzuje aj to, že rozhodnutie pred 2,5 rokmi započať tento proces bolo správne a že táto krajina smeruje do Európy. Boli tam určité problémy, nedostatky, ale mali sme jasný mandát, stále ho máme a ten hovorí, že musíme zaručiť, že pokrok na technickej úrovni taktiež pôjde ruka v ruke e, s pokrokom e, na úrovni princípov právneho štátu. Máme tu oblasť boja proti korupcie, korupcii. Tam by, Monten- tam by Černohora mala zaznamenať urgentne pokrok, aby sme mohli začať ďalšie kapitoly. No a celý tento proces, celý tento prístup bol úspešný a Čierna hora zaznamenala príslušný pokrok. Pár poslancov to tu dnes spomenulo. Určite je to pozitívne, ale jasne to ukazuje, že Čierna hora občas potrebuje také povzbudenie, aby zaznamenala rýchly pokrok. Toto všetko nám umožňuje v decembri otvoriť ďalšie 4 kapitoly a tým pádom už tých kapitol otvorených bude 16 dohromady. Čo sa týka schválenia nových zákonov, tak to je predpoklad pre e, dobrý boj proti organizovanému zločinu a proti korupcii a môžeme dúfať, že to povedie k vytvoreniu dobrých výsledkov aj v tejto oblasti ale ako už tu zaznelo, to nie je niečo, čo sa stane zo dňa e, z noci na deň, potrebuje to čas. Budeme to sledovať veľmi intenzívne, monitorovať proces Černej hore. A v apríli podáme členským šatom správu. Zároveň bude pokračovať práca na rade na niektorých technických kapitolách, takže pokiaľ za altišského predsedníctva uvidíme pokrok v oblasti dodržovania princípov právneho štátu, tak určite príde pokrok aj v pár ďalších kapitolách ohľadom Čiernej hory. Ďakujem. Ďakujem. A to bolo všetko k Čiernej hore, takže 16 kapitol je otvorených. Kapitoly 23, 24 a 31 sú medzi nimi. To je povzbudivé, takže vidíme pokrok Čiernej hory. A dúfame teda, že sa objasnia všetky, alebo dosiahnu všetky strategické ciele. Máme tu otvorné otázky, ktoré vystali po rozpade Juhoslávie. A vidíme, že je tu taktiež úsilie v súvislosti s objasnením vojnových zločinov, tak ako o tom hovorila kolegyňa Šujca. Ďakujem. Pripomínam vám, že lehota na pozmenujúce návrhy je 12 hodín. 27. januára. A teraz chcem pogratulovať pánu Tanakovi k návrhu návrhu správy a zvyšok príde neskôr. Takže prichádzame k druhému bodu, alebo ešte Charles. Áno, toto Chcem len zhrnúť diskusiu a vyjadriť sa k otázkam kolegov. Len stručne viem, že mám málo času, preto všetkým chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Ďalej tu máme e, vyjadrenie za predsedu EPC a chcem poďakovať ďalší, a ďalším kolegom. Myslím si, že v niektorých odsekoch som hovoril určitých veciach, ktoré spomenali kolegovia, možno nie do také miery, do aké by chceli, takže určite to môžeme doobjasniť alebo rozšíriť, dodať tam nejaké detaily, pokiaľ čo sa týka napríklad e, kompenzácie tých, ktorí trpeli vojnovými zločinmi, máme tu spory hľadom hraní, sú to všetko detaily, na ktoré sa ešte pozriem, určite prídu vo forme pozmeňovacích návrhov. Ďalej to bola otázka NATO, o tom už som hovoril vo svojej predchádzajúcej správe o Čiernej hore. Ja Napriek tomu, že technicky to nemá nič spoločné s EÚ, tak sa to do veľkej časti prekrýva e, s princípami e, právneho štátu a inými ustanoveniami, ktoré sú požadované pre vstup do NATO. A viem, že niektorí člen, niektoré členské štáty, ako napríklad Chorvátsko, chceli, aby to tam bolo spomenuté. A ďalej tu máme e, kolega Androlakisa a kolega Georgius e, Cyprus, si to tam naopak nechcú mať, takže o tom sa stále môže hlasovať. Už som diskutoval s pani Lunáček v súvislosti s otázkou otázkami ekologickými. Zelení by radi v podstate manažovali hospodárstvo Čiernej hory v tejto oblasti, ale podľa európskeho AKI Čierna hora je suverénnym štátom, takže to nie je možné. Ale čo sa týka nejakých hlavných princípov, právny štát, sloboda tlače, bestresnosť e, vojnových zločincov, korupcia, e, ľudia z LGBT komunity a tak ďalej, nezávislosť súdnictva, máme tu kapitoly 23 24, všetko toto bude spomenuté v mojej správe. Určite sa môžem rozpísať trochu detálnejšie, ale ako viete, máme na to e, určitý limit, čo sa týka dĺžky správy, tak preto som to tam nechcela veľmi rozpisovať. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, určite ich bude veľa a určite dostaneme k nejakým kompromisom, ale vo všeobecnosti správa o Čiernej hore určite si získala širokú podporu, ako vidím. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Tanok. No a teraz prichádzame k ďalšiemu bodu programu. Máme tu správu o pokroku Macedónska. Máme na to asi 25 minút na túto správu, keďže tá prvá rozpráva bola príliš dlhá, takže navrhujem, aby sa dostal väčšinu času a potom tieňoví spravodajcovia menej času a potom príde generálny tajomník Legi arabských štátov, ktorý nám povolil preťahnuť túto prvú rozpravu o 15 minút, takže prosím, hovorte krátko. Takže pán Weigl, ohľadom vašej správy o pokroku Macedónska. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa snažil oboznámiť sa so situáciou. Hovoril som so všetkými zástupcami eh, opozičných strán, taktiež občianskou spoločnosťou, médiami a ostatnými aktérmi. Isté, že ako si viete predstaviť e, situáciu v Macedónsku? Nie je pre mňa nejakou novinkou, ja ju už sledujem. Zhruba 50 rokov a neprekvapilo ma, že došlo k istému vývoju ktorý sa spomína v správe, ale trošku ma zaskočilo, do akej miery bola atmosféra otvorená a s akým nadšením sa ehm, ľudia pozerajú na členstvo ehm, Macedónska v e A Chcem zdôrazniť, ehm, že duch spolupráce a veľmi priateľské prijatie našej delegácie veľmi pomohlo. Mali sme vynikajúci program v Skopie Tento rok bývalá Juhoslovanská republika Macedónska si pripomína 10. rok kandidátskej krajiny. Je to najpokrokovejšia správa, krajina, čo sa týka dodržiavania ruskej legislatívy, aký komisia viackrát odporúčila ráde otvoriť eh, prístupové rokovania. Ale vždy tu boli tie isté otázky. A konkrétne jedna jediná najzásadnejšia, ktorá narúša tento proces a ktorá je hlavnou prekážkou otvoreniu rokovaní. Macedónsko naďalej pokračuje v pokroku, čo sa týka regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov a zohráva konštruktívnu úlohu v bilaterálnych vzťahoch s ostatnými krajinami. Politické vzťahy s Gréckom sú naďalej poznačené otázkou názvu, ale hospodárske a obchodné vzťahy týchto oboch krajín prebiehajú Normálne Macedónsko nadalej spolupracuje s Bulharskom v oblasti obrany a rokovania o bilaterálnych dohodách o dobrých susedských vzťahoch pokračujú dobrým tempom. Krajina nemá žiadne nedoriešené hraničné otázky so susednými krajinami. Parlamentné voľby prebehli v apríli 2014, ale hlavné opozičné, hlavná opozičná strana socialisti a demokrati odmietajú uznať výsledky kvôli údajným neregulérnym postupom, čo sa týka skupovania hlasov a taktiež zaujatosti verejnoprávnych médií. Napokon sa veci preskúmali tak a skonštatovalo sa, že veci prebehli ako mali. Avšak vo verejnoprávnych médiách nebolo celkom jednoznačné, ktorý predstaviteľ zastupu ktorej strany. Ja som dosť dlho diskutoval s predstaviteľmi opozičných strán o otázke bojkotu parlamentu. Zdôrazňoval som, že aj tieto strany musia vnímať ako prioritu normálne fungovanie parlamentu. ako aj ostatní, ktorí sa snažia presvedčiť ZF a ja mám isté pochybnosti o výsledkoch um, týchto mojich rokovaní s ním. Povolebný bojkot socialisticko-demokratickej strany je veľmi závažným problémom a podkopu, podkopáva riadne fungovanie parlamentu. Neprítomnosť opozície e, stiažuje príjmanie dôležitých reforiem a taktiež e, narúša fungovanie vlády, taktiež nedostatok konštruktívneho politického dialógu ešte viac zhoršuje už tak či tak veľký politický rozkol politických strán. Zdôrazňujem, lebo a zdôraznila som na svojich stretnutiach v Skopie, že fungovanie parlamentu je zodpovednosťou aj tých, ktorí bojkotujú, aj tých, ktorí krajinu spravujú. Teda musia byť aktívnejší v hľadaní kompromisu Ďalej sú potrebné ďalšie e, vylepšenia, e, čo sa týka e, ohrického dohodu toho rámca, najmä čo sa týka zastúpenia medzietnická koexistencia je naďalej veľmi krehká a je poznačená veľkou mierou nedôvery. Čo sa týka zastúpenia menšín, už bol dosiahnutý istý pokrok, ale menšie menšiny ešte stále nie sú dostatočne zastúpené. Najmä sú tu veľké ťažkosti súvisiace s Rómami, ktorí trpia v dôsledku sociálneho vylúčenia, predsudkov a diskriminácie. Celkovo politickí predstavitelia zneužívajú takéto formulácie, ktoré iba obyvateľstvo rozdeľujú, pretože poukazujú na rozdiely. Politické odporúčania e, zatiaľ neboli naplnené v praxi. Legislatívny proces už bol dosiahnutý v oblasti verejnej správy aj reformy, pričom v roku 2010 bol prijatý strategický rámec, ale sú potrebné ďalšie zlepšenia kapacity i transparentnosti a efektivnosti. Macedónsko má najnižšiu mieru e, slobody médií a je tam veľký tlak. Štátna kontrola médií je naďalej veľmi problematická. Je potrebne väčšia miera transparentnosti, najmä čo sa týka predelovania prostriedkov štátneho financovania reklamy. Chcem upozorniť aj na prípad Kešalovského, ktorý zdá sa, že je veľmi problematický a myslím, že by sme mali na to poukazovať vždy, e, keď hovoríme s našimi materonskými priateľmi. Čo sa týka reformy súdnictva, tá ešte nie je završená, aj keď došlo k zvýšeniu efektivnosti fungovania súdov. A ďalej, čo sa týka zvýšenia kompetencií súdcov a ostatného um, súdneho personálu, e, to bolo zvýšené. Taktiež sa aktualizovala legislatíva. Jedna z najzávažnejších obáv sa týka selektívnosti e, spravodlivosti vo forme politického vplyvu na súdne konanie a taktiež aj keď nezávislosť súdnictva od akýchkoľvek externých tlakov je formálne zabezpečená vo mnohých eh, prípadoch, sudcovia nekonajú nezávislo. Je potrebné vylepšiť kvalitu, transparentnosť eh, a nestrannosť súdov, tak aby sa predišlo strate dôvery. Nebudem sa vyjadrovať k hospodárskym aspektom vývoja Macedónska. Tu je situácia uspokojivá. Krajina zaznamenáva rast zhruba 3,9 v porovnaní s rokom 2013. Miera nezamestnanosti je ešte stále vysoká, ale postupne sa znižuje Macedónsko je naďalej regionálnym mm, prvotným hráčom spomedzi ostatných eh, krajín Balkánu má najvyššie hodnotenie a celkovo čo sa týka dodržiavania zmluvných záväzkov, toto je prioritné pre firmy a dochádza k veľmi častým zmenám legislatívy a to výrazne narúša podnikateľské prostredie. Chceme pripomenúť, že som to spomenul aj na stretnutí s predstaviteľmi podnikateľskej obce. Na záver by som povedal, že otvorenie rokovaní je významným krokom. Je to naozaj nevyhnutné v prípade Macedónska. Zvýši sa tým regionálna stabilita tým, že sa bude pozitívne ovplyvňovať úsilie vyriešiť bilaterálne spory. Taktiež sa tým posilní medzietnická kohezia tým, že sa zjednotia jednotlivé komunity v snahe dosiahnuť spoločný cieľ. Taktiež sa tým posilní dialog a inkluzívnosť eh, z rovnakých dôvodov, ako som už spomenul. Taktiež sa tým zvýši hospodárska stabilita a podporí eh, ďalšie miera zahraničných investícií. Chcem zdôrazniť eh, ešte, že ochota príjmať kompromisy je základným predpokladom na vyriešenie akýchkoľvek problémov, najmä bilaterálnych problémov a ja nevidím dôvod, prečo v duchu dobrých susedských vzťahov a spoločných záujmov pre stabilitu a prosperitu celého regiónu by nebolo možné prijať potrebné kroky na vyriešenie otázky názvu, ale aj iných bilaterálnych problémov, ktoré pretrvávajú s susednými krajinami. Myslím, že je najvyšší čas otvoriť dvere Macedónsku, aby mohlo vstúpiť do EU. Ďakujem. Ďakujeme, pán Vajdel. Kolegovia, máme 10 prihlásených rečníkov do rozpravy. Možno ešte niekto ďalší sa bude chcieť prihlásiť. Máme tu uh, dilemu v tom, uh, že buď vám obmedzím rečnícky čas na minútu, alebo prerušíme teraz rozpravu na túto tému a budeme pokračovať po tom, čo k nám prehovorí generálny tajomník Ligy arabských štátov pretože on totiž o 11. musí odísť. To sa jednoducho nedá zmeniť. Chcem vás požiadať o pochopenie. Nie je nezvyklé, že by sa takto prerušovali body na programe a potom sa opätovne otvorili. Musíme totiž prejaviť úctu všetkým krajinám v rámci procesu rozširovania a myslím, že by nebolo vhodné eh, takto rýchlo vybaviť rozpravu a bez priestor kolegom na minútu. Je mi ľúto, že sa to včera nepodarilo prerokovať, nebolo to však pod mojou sférou vplyvu. Ak teda koordinátori súhlasia, odložíme eh, aktuálnu rozpravu potom, čo k nám prehovorí generálny tajomník Ligy arabských štátov. Všetko iné podľa mňa by bolo veľmi neelegantné. Ospravedlňujem sa tým, ktorí budú musieť odísť, ale naozaj vás žiadam o pochopenie. Ak súhlasíte, odložíme stretnutie vedúcej delegácií na 11.30. Faktická poznámka. Pán Weigl, musím prijať toto rozhodnutie, ale protestujem voči takémuto konaniu, pretože som včera súhlasila, že sa rozpráva odloží na dnešok. Dnes sa to odkladá už druhýkrát. Myslím, že je to neférové aj voči krajine, o ktorej tu teraz hovoríme a chcem požiadať, aby sme v budúcnosti postupovali korektnejšie v takýchto prípadoch. Drahý Ivo, práve ako prejav úcty voči krajine, pre ktorý sa spravodajcom chcem odložiť túto rozpravu, aby sme ju nemuseli absolvovať príliš urýchlenie a skrátenie. Nie je to moje rozhodnutie. Chcem vás požiadať všetkých o pochopenie Chcem, aby sme ako celý výbor prejavili úctu aj generálnu tajomníkovi Ligy arabských štátov, ktorý má rôzne iné závažné povinnosti priebehu svojej návštevy tu v Bruseli. Ďalšia rečníčka. Program ste zmenili bez toho, aby ste nás informovali vopred. Ja som už včera žiadala o to, aby sa to prepralo aby bol priestor diskutovať o Macedónsku. A teraz e, túto rozpravu opäť odkladáte, keď e, sa hlasím o slovo. Kedy, prosím vás, môžeme prehovoriť? Musíme predsa odísť. Prosím vás, dajte nám možnosť e, krátko niečo povedať. Aspoň my dvaja greckí kolegovia musíme vzhľadom na voľby odísť. Ako teda budeme postupovať? kolegyne, kolegovia. Schválili sme program včera. Vidíte, ako sa veci postupne vyvíjajú, menia. Máme schôdzu aj dnes dopoludne, aj popoludní, teda očakáva sa, že poslanci budú prítomní. Budeme pokračovať v rozprave o tomto bode, len čo ukončíme stretnutie s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov a vedúci delegácií budú zasadať o 11.30. Môžete sa prihlásiť sekretariátu, ak žiadate o slovo v tejto prokrokovej správe. Tento bod týmto uzatváram a prejdeme a k ďalšiemu bodu. A tým je stretnutie s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov. Pán Nabil El Arabi, generálny tajomník Ligy arabských štátov pán doktor El Arabi, Európska únia a Liga arabských štátov čelia rovnakým výzvam v oblasti stability bezpečnosti v regióne Magrebu, Mašreku a širšieho Blízkeho východu. Užšia spolupráca medzi Európskou úniou a Ligou arabských štátov môže priniesť pozitívne výsledky, najmä čo sa týka krízy v Líbii, v Sýrii a v oblasti boja proti islamskému štátu. Taktiež však, čo sa týka neustalej podpory malých demokracií, ako napríklad v Tunisku v súčasnosti, medzinárodné spoločenstvo zdôrazňuje význam odstraňovania hrozieb, ktoré predstavuje ISIS z náboženských a kultúrnych dôvodov rôznorodosti na Blízkom východe a taktiež s vyhľadkami skutočnej demokracie a stability v tomto regióne. Boj proti ISISu a všetkým formám radikalizácie si vyžaduje silnú angažovanosť arabských štátov. Sú totiž jediní a tí, ktorí e, môžu a mali by sa ujať e, vedúcej úlohy. Európska únia je v popredí pomoci Sýrii a sírským a irackým utečencom a je najväčším donorom agentúre OSN v poskytovaní pomoci palestinským utečencom vo forme európskej politiky susedstva sa snažíme nadvezovať kontakty a podporovať spoluprácu na politickej úrovni a hospodárskej úrovni so všetkými krajinami Južného Stredomoria. Európska únia taktiež podporuje politické, hospodárske a sociálne formy stabilizácie v Iraku. Jeden prvok, ktorý je veľmi zaujímavý, je taktiež Arabská mírová iniciatíva, ktorej cieľom je raz a navždy vyriešiť izraelsko-palestinský konflikt a poskytuje mierové riešenie plnému uznaniu normalizácii vzťahov s Izraelom zo, všetky, všetky, zo strany všetkých arabských štátov. Doktor El Arabi, včera ste sa stretli s vysokou predstaviteľkou Mogherini na pôde rady a v rámci zasadnutia rady, ktorá prebehla v Bruseli, srdečne vás tu vítame aj všetkých vašich kolegov, celú delegáciu, aj veľvyslancov, ktorí sú tu prítomní. A veľmi radi si vypočujeme vaše vnímanie toho, ako ďalej rozširovať spoluprácu medzi Európskou úniou a Ligou arabských štátov. Nech sa páči, dávam vám slovo na zhruba 10 až 15 minút a potom bude priestor na diskusiu. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Sherman. It's a great pleasure. Ďakujem pekne, pán predseda, veľkým potešením, veľkou cťou E, môcť prísť medzi vás. Dnes Európska únia bola vždy na po popredných miestach, vždy ste tvrdo pracovali na riešení problémov a predkladaní názorov, ako všetci si môžeme predstaviť budúcnosť <clears throat> v Európe. Za posledných niekoľko rokov sme zaznamenali veľký skok medzi spoluprácou Ligy arabských štátov Európskou úniou. Bol určitý okamih po prvom stretnutí medzi ministrami v roku 2008. Odtedy tempo rozvoja a bližších vzťahov nebolo na také úrovni, ako by sa nám bolo bývalo páčilo, ale za posledných zo pár rokov, predovšetkým po stretnutí v júni v Atenách medzi všetkými ministrami Európskej únie a všetkými ministrami Arabsk- arabských štátov sme všetci mali pocit, že je tam skutočné úprimné želanie zlepšiť vzájomné vzťahy. Nakoniec sme susedia a problémy, s ktorým teda všetci čelíme, sú univerzálneho charakteru. To nie je niečo špecifické alebo obmedzené len na jedno miesto či región. Musíme budovať na týchto úspechoch a očakávam ďalšie ministerské stretnutie v roku 2016 a dúfam, že stretnutie výboru eh, pre bezpečnosť Európskej únie a eh, Rady arabských štátov posunie spoluprácu ďalej. Dovolte mi na úvod vyjadriť ocenenie eh, arabských štátov posledného uznesenia o principiálnom uznaní štátu, palestinského štátu z decembra. E, jednoznačne to vnímame tak a je to v podstate dôkaz nielen angažovanosti Európskej únie zabezpečiť práva palestínčanov, ale práva všetkých, pretože keď máte mier na Blízkom východe, tak to nebude mier iba pre palestíncov alebo pre niekoho. Bude to aj mierom pre Izraelcov, Izraelitov, mierom pre Európsku úniu. Poprvýkrát by sme mali mier z týchto oblastí, kedy, kde mnohé krajiny, či už z politického, sentimentálneho alebo náboženského dôvodu, e, majú, cítia eh, k ním blízky vzťah a vláda bude korať podľa želania parlamentu. Dúfame, že tomu tak bude naozaj teraz čas na to, aby Palestína mohla žiť v miere a dôstojnosti a takisto aj Izrael. Mier, dôstojnosť a bezpečnosť, to musí byť pre obe strany, nemôže byť dôstojné riešenie pre jednu stranu a nie pre druhú stranu. E, riešenie na základe riešenia dvoch štátov je akceptované všade, teraz potrebujeme e, vidieť uzrieť v podstate to svetlo a EÚ zohráva stále väčšiu úlohu v medzinárodných záležitostiach a e, dúfam, že sa vyjadrí patrične a presadí aj v praxi to, čo vyjadrila. Dovolte povedať niečo o EÚ a o tom, ako my v našej časti sveta, v iných častiach sveta vzhliadame na EÚ. Povedal som, v podstate viac menej už 20 rokov sedím na delegácii, bol som 8 rokov veľvyslancom dôležité a relevantnosť, dôležitosť a relevantnosť EÚ stále vzrastá. Mnohé africké, americké, latinskoamerické štáty zhľadajú k vám ako k niekomu, k zoskupeniu krajín, ktoré má tú správnu rovnováhu, kde sa rešpektuje právo k zoskupeniu štátov, ktoré by chceli pomôcť, ako ste povedali. Pomáhate, predovšetkým finančne, Sýrii a Palestíne, ďalším častiam Vaša úloha stále rastie a preto vás chcem uistiť, že mnohé krajiny v mnohých častiach sveta e, očakávajú, že spravíte to, čo chcete spraviť. Skôr ako vstúpim do diskusie Libia a Sýria, chcel by som povedať niekoľko slov o tom, čo sa nazýva arabskou jarou. Nikto nepochybuje o tom v mojej časti sveta. My sme nemali najlepšiu vládu, najlepšiu správu a riadenie. Bola tu potreba väčšej slobody, väčšej možnosti prejavu názorov, väčšej miery slobody. A e, to, čo sa udialo e, na uliciach najprv v Tunise, potom Egypte a v ďalších krajinách, bolo to, že mnohí ľudia vyšli do ulic, starí či mladí. Mám 16-ročnú vnúčku, ktorá išla na námestie Tahrif. Čo chceli všetci? Možno nechápali všetko, ale v podstate chceli nájsť tú správnu rovnováhu. Chceli vidieť sociálnu spravodlivosť, demokraciu, dobrú správu a riadenie, aj so sociálnymi príležitosťami. A ja osobne som presvedčený o tom, povedal som to, hovorím to s určitým váhaním, ale poviem to, ešte stále v mnohých častiach sveta zažívame niečo, čo sa dá nazvať prechodným obdobím v roku 2011 som bol ministrom zahraničných vecí, keď k tomu došlo a hovoril som s mnohými ministrami zahraničných vecí z európskych krajín, pamätám si troch z východnej Európe, ktorí prešli e, prechodným, obdobím prechodu po rozpade Sovjetskej únie a každého som sa pýtal, <clears throat> taký som sa pýtal aj ministra zahraničných vecí Portugalska, ktorí predtým prešli zmenami politického systému a všetci mi povedali, že to trvalo veľa rokov. Niektorí mi dokonca povedali, že to trvalo až 9 rokov a my sme ešte stále iba v štvrtom roku. Takže keď chcete posudzovať to, čo sa deje v niektorých krajinách, ktoré prešli politickou zmenou, radikálnou politickou zmenou z diktátorských štátov na demokratické štáty, potrvá to. Majte to na pamäti, keď posudzujete to, čo vidíte, že sa deje v tejto oblasti. A teraz by som rád prešiel na otázku Líbie. Líbia je novou krajinou, novým štátom. Bola vytvorená iba v 50. rokoch. Bol to čas, bola okupovaná Britmi, čas Talianmi, čas už ani neviem kým. Ale jedným štátom sa stala na možno 10-15 rokov a potom prišiel Kadáfi. Kadáfi je fenomén, ktorý sa ťažko vysvetľuje pretože keď niekto, kto vládne 42 rokov, 6 miliónom obyvateľov v bohatej krajine, aj keď musel bojovať proti opozícii, bol tam jeden oddiel, ktorému viedol jeden syn a druhom oddielu druhý syn a nikto nemá vojenské skúsenosti. Ale konečným výsledkom je to, že krajina, ktorá sa zbavila Kadafovho režimu, ale začínala budovať inštitúcie, záujem tu je a požiadali ma, aby som im, bol som tam koncom roku 2011, som sa stretol s terajším vedením e, Líbie a vtedy nás žiadali o pomoc, o pomoc spolu s EÚ, s OSN a s Ligou arabských štátov regiónu a hovoríme arabsky, aby sme im pomohli budovať inštitúcie. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa, mm, nebudem zachádzať prečo, k tomu jednoducho nedošlo takto, ako to bolo želateľné. Momentálne sú také dva myšlenkové prúdy, ak to môžem povedať. Jedni sú presvedčení o budúcnosti Líbie a nemôžeme ich považovať za extrémistov, samozrejme Libici sú e, moslimovia, my sme všetci moslimovia, takže nemusíme to hovoriť o islamských alebo neislamských. A druhí sú pod veľmi extremistickými názormi pre všetkým e, e, moslimského bratstva. Všetci však hovoríme rovnakým jazykom. Boli tu voľby. Voľby boli pod dohľadom mnohých vrátane Ligy arabských štátov. Tie voľby neboli nejaké výnimočné, boli korektné, boli riadné. Parlament vyše 100, 180 aj čosi. E, z toho 160 extrémistov a ďalší zrazu zistili, že nedokážu ovplyvniť udalosti takže znovu objavili niečo, čo sa kedysi nazývalo Národná rada, e, ktorá má väčšinu a teraz vytvorili vládu. Teraz sú tu dve vlády, dve armády a čo potrebujeme je, aby si všetci sadli spolu a aby sme ich presvedčili, že musia spolupracovať. Boj jednoducho nepomôže, zničí to jednoducho všetky tie inštitúcie, ktoré v Libii teraz existujú. Bernardino Lyon, ktorý kedysi pracoval v EÚ a teraz je veľvyslancom generálneho tajomníka OSN, robí vynikajúcu prácu. Liga arabských štátov takisto menovala e, veľvyslanca, ktorý chvíľu žil, v detstve žil v Libii a, a pozná mnohých v krajine. <clears throat> je to palestínčan Myslím si, že sa snažíme a vidíme možno nejaké indicie toho, že možno by sa dalo nájsť riešenie spolupráce. Jednoducho si nemôžeme dovoliť, aby v Líbii prebiehali boje. Žiaľ, sú tu aj zásahy zvonka, žiaľ. A viem, že je tu snaha zastaviť to, hovorí sa o tom bezpečnostnej rade OSN, aby to bolo uznesenie. Uh, tom zmysle, že nikto by nemal používať silu a teroristické aktivity. Dá sa povedať, že dobre, povedzme, že miera presvedčenia o tom, že Líbia možno sa uberá tou správnou cestou. Sýria to je úplne iná téma. Syria je jedným z najkr- najstarších štátov sveta. Ja nie som historik, ale historici tvrdia, že Damaskus, e, Damašek je najstaršie mesto, ktoré nepretržite fungovalo ako mesto v dejinách. Neviem, či to je pravda alebo nie. V každom prípade Sýria mnohomierou prispela k dejinám sveta bola zničená, je zničená. Je to polutovania hodné a naozaj to trhá srdce, keď človek vidí, ako sa ničí bohatstvo krajiny. Je tu množstvo utečencov, 13 miliónov utečencov a vnútorne premiestnených ľudí, ktorí trpia, ako viete, niektorí tu boli, boli ste veľmi štedrí a snažíte sa pomáhať sírským utečencom, samozrejme aj palentín s palestinským utečencom, to som mal takisto spomenúť, ale opäť mnohé sily prichádzajú zvonku, z Iránu, aj vojenské, aj iné, Hezbola. O Rusoch nebudem hovoriť. Vy v podstate akoby zastrešujete a chránite do režim. Čo by malo byť rozhodnuté teraz je to, že by, by mal byť konečné komunike prvej konferencie e, zo Ženevy z roku 2012 E, použité. E, toto komuniké je vyvážené a platí dodnes. Rozhodn- bolo to o tom, že budúcnosť Sýrie by mala byť v rukách Sýrie a Sýričanov. by sa mali stretnúť aj vláda, aj opozícia a začať novú fázu, prechodnú fázu, zaviesť, založiť orgány, alebo teda vládu a spolu sa rozhodnúť, čo chcú, akú chcú mať budúcnosť. Spolutovanie hodné je to, že v tom čase, v roku 2012 to možné bolo, ale o niekoľko mesiacov po vojenskom zásahu Hizbaládu a obrovskej silnej vojenskej a inej pomoci, hospodárskej pomoci Iránu zrazu sú tu také skupiny ako Nosra, a ďalšie, ktoré e, veci komplikujú ja by som vás, vám chcel povedať však jednu vec. Čo je potrebné pre budúcnosť Sýrie? Budúcnosť Sýrie je to, čo sa rozhodnú väčšinovo a to, čo chcú aj tí, ktorí sú momentálne utečencami. Tých 13 miliónov chcú vládu, ktorá bude zastupovať a pre, bude reprezentatívnou vzorkou Sýrčanov tuším 22. E, sa údajne má zorganizovať stretnutie v Káhire, 26. ďalšie stretnutie v Moskve, kde sa opozícia stretne. My sme im napísali v 2012. 1. 2. júla 2012 sme pozvali 130 predstaviteľov Sýrie zo všetkých, e, celej opozície a všetkých frakcií aby sa stretli, prijali dva dokumenty o budúcnosti Sýrie, ale potom začali sa dohadovať a, a jednoducho už nesúhlasia s tým, na čom sa predtým dohodli. Momentálne je tu teda táto snaha Egypta a Ruska dať opozíciu. Rusko chce, aby sa stretla opozícia aj vláda, čo by bolo veľmi dobré, ak by k tomu došlo. Zároveň pán Masura, ktorý podstate po aj v Švedsku, aj v Taliansku, robí všetko preto, aby zastavil boje. Pretože jedna vec, ktorú chceme vidieť a od 1. apríla 2012 e, Liga arabských štátov píše neustále o sem a za 15-16 rokov, 17 rokov už teraz OSN som nevidel, že by boje prebiehali tak dlho. Viac ako 200 tisíc mŕtvych a to už nehovorím o zranených, a bezpečnostná rada nekoná a bezpečnostná rada nič nespraví preto, aby sa prestalo bojovať. To je naozaj hamba. A to bude v podstate história, ktorú nikto nechce, aby sa zopakovala. Väčšinou rada pri toľkých mŕtvych spraví niečo, aby, aby zasiahla a minimálne požiada o zastavenie bojov. Rada je zodpovedná za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti ale žiaľ, jeden trvalý člen toto nechce a teda nie je tu žiadne uznesenie Bezpečnostnej rady. A to je dôvod, pre ktorý hovorím, že ako Európska únia, myslím si, že by sme, ste sa mali začať zamýšľať nad významom zabezpečenia toho, že by sa veto v Bezpečnostnej rade nemalo uplatňovať na všetko. Prečo uplatňovať veto na uznesenie o primery. Takže dúfam, že to sa v budúcnosti zmení. Možno, že by som teraz mal hovoriť o projektoch, ktoré by sme chceli mať s Európskou úniou. Je ich veľa. Ja som včera s vysokou predstaviteľkou Federica Mogherini podpísal memorandum o porozumení o budúcej spolupráci. Sme veľmi vďační Európskej únii za to, že nám pomáha vytvoriť aký krízový um, štáb v Egypte. Nemáme mikrofón. To sa same vyplo. Takže sme veľmi spokojní, sme vďační za mieru spolupráce medzi Európskou úniou a Ligou arabských štátov na mnohých projektoch a dúfame, že ich bude stále viac v budúcnosti. A ak máte nejaké otázky, samozrejme rád na ne zodpoviem. Ďakujem vám, generálny tajomník El Arabi. Ako prvá bude hovoriť pani Alio Mari, ktorá je tiež vedú, prácu našej delegácie na Arabskom polostrove. Teraz by som sa ešte rýchlo požiadať kolegov, je vás asi 10 alebo 12, ktorí budete hovoriť, aby ste každý hovorili asi minútu a pol, tak aby sme boli vzájom k sebe korokní. Pani Alio Marie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov za jeho vystúpenie, ktoré je veľmi komplexné a veľmi presné. Chcela by som položiť len 3 či 4 otázočky. Prvá sa týka Európskej únie a krajín Ligy arabských štátov. Generálny tajomník je skúseným diplomatom a nehovoril o tom, čo sa hovorí v arabských štátoch, teda o tom, že neschopnosť Západu nájsť riešenia na niektoré konflikty e, vníma, vedie k tomu, že západný štát, respektíve Európska únia, je mimo e, všetkých možností nájsť nejaké riešenie. Ja by som sa chcela opýtať, čo očakáva Liga od Európskej únie konkrétne mimo pekných slov alebo jednoducho finančnej pomoci konkrétne utečencom. Myslím si, že sú aj iné veci, čo sa dajú robiť. Po druhé, čo sa týka arabskej jary, chcela by som sa opýtať, čo si dnes myslí o pocitoch dosiahnutého pokroku, o pocitoch frustrácie, ktorí majú mladí ľudia v týchto jednotlivých štátoch e, vzhľadom na aktuálnu situáciu. Tie štáty, o ktorých ste hovorili, Tunis, Egypt, ale boli tam aj ďalšie či už Kuwait alebo krajiny v Perskom zálive. Ďalšia otázka. Ako môžeme skombinovať rivalitu medzi kmeňmi a náboženským treniami, ktoré pozorujeme? A na záver chcela by som sa opýtať, pán štátny tajomník, generálny tajomník, pardon, či si myslíte, že to, čo sa dnes deje v Európe, to znamená import odmietnutia západných hodnot, rast integrizmu pre všetky medzi mladými a snahy importovať alebo zovšeobecniť konflikt medzi západným svetom a svetom arabským, tak ako si to želajú niektorí už od roku 2001. Ďakujem pekne. Hm, už nás teraz máme 16 prihlásených do diskusie. Takže naozaj, naozaj chcem vás poprosiť, aby ste boli solidárni, kolegiálni, korektní, naozaj minútu, minútu 15 a tak sa môže každý vyjadriť a ostane nám aj čas, dostatočne dlhý čas. Na to by pán generálny tajomník mohol odpovedať. Pán Robert? Pán Hojt? Ďakujem len stručne. Poprvé, áno, čo sa týka arabskej jary, tak vieme, že tam nie sú žiadne rýchle riešenia, že tam prebieha pokrok, ale prosím, povedzte nám, čo môžete robiť vy, čo môžete robiť my, čo môžeme robiť spoločne, aby sme podporili reformné procesy. Po druhé, je jasné, ako to vyzerá v Sýrii, je tam islamský štát a ďalšie konflikty v regiónu, je tam jasné, že prebieha finančná a iná podpora týchto ľudí z určitých arabských štátov. Možno vláda o tom vie, možno nie. Takže čo môže ešte urobiť Arabská liga alebo Liga, arabských štátov, aby to vyriešila? Ďalej. Ďakujem eh, za to uznesenie ohľadom uznania Palestíny. Získalo si veľkú podporu, ale sú tu jasné problémy eh, s koncenzom eh, palestinskej vlády. Čo môže robiť Liba, Liga arabských štátov v tomto ohľade. No a ďalej, čo sa týka dodržiavania ľudských práv v rámci Arabskej ligy, tam taktiež by nás to zaujímalo napríklad v Sádskej Arábii, eh, Nadi Rajab, ďalej v Bahrajne. Takže toto sú eh, záležitosti, ktoré v nás vyvolávajú obavy. Takže prosím, ľudským právam sa vyjadrite. Ďakujem, pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás za ECR. My sme tretia najväčšia skupina v parlamente. Ďakujem vám za vašu prezentáciu a ja uznávam, že Liga arabských štátov hrá veľmi dôležitú úlohu. A vítame vašu podporu. Je to zásadný prvok eh, v súvislosti s hrozbami, ktorým čelí arabský svet. Máme tu aj bezpečnostné hrozby pre EÚ a západné štáty. Predovšetkým, ako sa tu hovorilo, tu máme boj proti džihadistom, proti medzinárodným teroristom. No, ale mám určité obavy, som chcel zopakovať to, čo povedal teraz pán Howitt, že určití členovia Ligy arabských štátov neboli príliš nápomocní. Nechcem hovoriť o konkrétnych štátoch Perského zálivu, ale sú naozaj veľké dôkazy, ktoré vyplávali na povrch, že niektoré tieto krajiny otvorene podporovali extremistické skupiny, predovšetkým nedávno v Líbii. A to to rozhoršuje situáciu v tejto krajine a delí ju to. Taktiež podporujú skupiny, ako je napríklad Al-Nusra v Sýrii. A taktiež tu máme ten e, fenomén islamského štátu v Iráku a v Sýrii. Čo ešte sa dá robiť, aby sme zabránili niektorým členom Ligy arabských štátov aby, v tom, aby podporovali tieto teroristické organizácie. Taktiež, čo týka vašho názoru na úlohu Turecka, Turecko hraničí s niektorými členmi Ligy arabských štátov. Ja si myslím, že Turecko v mnohých ohľadoch nesmeruje dobrým smerom. Tam sa, v tlači sa často tvrdí, že e, turecké, e, turecká spravodajská služba podporovala džihadistické skupiny v Iraku a v Sýrii. Takže ako sa na to díva Liga arabských štátov? Ďakujem pán Tenov, teraz bude hovoriť pán Scháke, pani Scháke. Ďakujem. Vítam vás, pán generálny tajomník. Vy ste hovorili o dôležitosti toho, že EÚ musí viesť boj za spravodlivosť. Hovorili ste aj o právnom štáte a nedostatku vyšších štandardov v arabskom svete. A my si myslím, že toto potom vedie ku krvi preliatiu a toto nás veľmi mrzí. Včera sa, podpísa, sa podpísalo memorandum o porozumení medzi Ligou arabských štátov a EÚ súvislosti s bojom proti terorizmu. Takže ako chcete zaručiť, že táto spolupráca nepôjde na úkor pokroku práce na právnom štáte a špektovania ľudských práv? Nesmieme zabúdať na princípy ako prezumcia neviny, právo na e, spravodlivý sú, sú, trest, e, súdny proces a rešpektovanie právneho štátu. Máme tu otázku ľudských práv. Nesmieme zabúdať ani na e, to, aké dôsledky priniesla revolúcia napríklad aj u vás doma. Čo môžete robiť, aby ste zabránili poskytovaniu pomoci štátov vašej ligy alebo individuí pre extremistických džihadistov, ako napríklad Islamský štát alebo iných. toto to, to nazýva veľké obavy. Ďalej v niektorých eh, vašich členských štátoch sú naozaj veľké humanitárne potreby, ktoré je treba vyriešiť. Takže aké sú vaše záväzky v súvislosti s dodávkami do týchto krajín? Pani Lohbiller, ďakujem, vydám pána generálneho tajomníka. Mám otázku v súvislosti s inštitúciami dohľadajúcimi na dodržiavanie ľudských práv. Máme tu e, stály výbor, ktorý spísal chartu ľudských práv. Zaujímalo by ma, na čom momentálne pracujú. Je tu tiež Arab, tento arabský výbor pre e, ľudské práva sa zaoberá každý, jednou krajinou každý rok. Aké majú plány na rok 2015? Skutočne sa nám páčilo, že minulý rok v septembri Liga arabských štátov schválila štatút Arabského súdu pre ľudské práva. To je skutočne pozitívne, avšak e, dôležité osoby pôsobiace tejto oblasti v regióne to kritizujú. Napríklad to, že individua alebo jednotlivci nebudú mať konkrétny prístup k eh, svojim obvineniam alebo k súdu. Takže čo si o tomto myslíte? No a posledná otázka v súvislosti s Líbiou. Povedali ste, že možno tam bude dobre pokračovať eh, v dialogu, že to bude prebiať hladko. Súhlasíme, ale v prípade, že to zlyhá, tak máte nejaký záložný plán? Ďakujem. Pán Castaldo. Ďakujem. Pán predseda, tie hlavné argumenty už ich prednesli iní, aj argument financovania jednotlivcov alebo bohatých členských štátov vašej ligy, skupiny v Líbii alebo v Sýrii. Ale Arabská liga by mala mať dôležitú a jasnú úlohu, aby mohla zasiahnuť v podobe konkrétnych sankcií v prípade štátov, ktoré bohužiaľ sa do toho príliš starajú, do celého toho procesu. No a posledná vec, Jemen. Ohodnote situáciu v Jemene. Tam sme nedávno videli dramatický vývoj udalostí. Ďakujem, že ste k nám sem prišli a, a dali ste nám možnosť sa s vami porozprávať. Ďakujem. Pán e, generálny tajomník, len stručne. Prvá otázka vyplýva z pozorovania. Áno, nie všetci nie všetky eh, mešity propagujú džihad, ale všetci teroristi väčšinou prešli takými mešitami. A Liga arabských štátov, ktorá veľmi štedro správne podporuje vývoj týchto kultúrnych centier, mešit, čo vy hodláte urobiť, aby ste nejakým rozhodným spôsobom riešili je to vážny problém, pretože je tu riziko, že sa islám potom bude stotožňovať s terorizmom. Druhá otázka. Pristahovalci. Ich tragédia. Sú to pristahovalci často z arabských oblastí, umierajú za dramatických okolností na mori. To je veľký humanitárny problém. A nemyslí si Arabská liga, že okrem oblasti Stredomoria, Takže by sa v okolí, okolných štátoch mali vytvárať napríklad centra v kompetencii červeného polmesiaca. Hodláte zasiahnuť a zabrániť tomuto masakru a zároveň aj masakru kresťanov, ktorí sú prenasledovaní v týchto krajinách. Videli sme rôzne tragédie, je napríklad e, e, kresťania v Kobáni a tak ďalej. To nám ukazuje, že situácia je vážna. Ďakujem. Pán Gáler, ďakujem za váš prejav, pán generálny tajomník. Väčšina z vašich od, väčšina z e, vážnych otázok už bola položených, sú to palčivé otázky. A my u nás doma taktiež vedieme vážne diskusie s verejnosťou ohľadom hodnotenia islámu. Hovoril o tom aj predrečník. Je extrémne dôležité nielen vydávať politické vyhlásenia, ale Arabská liga by sa mala dištancovať od týchto teroristov a od, od referencií k islamu, pretože toto je obrovské zneužívanie vašich vlastných svetých kníh týmito teroristami. A ja si myslím, že sa to musí stať a vy ste v pozícii osloviť všetky arabské krajiny jasne sa musíte zaviazať k tomu, že prestane akékoľvek financovanie takýchto zoskupení. A okrem toho, a to my zvonka nemôžeme urobiť. Ja by som si želal, keby to bolo možné, aby Liga arabských štátov zvolala nejakú e, konferenciu na vysokej úrovni o sunnickom islame, pretože musíte zvolať všetkých vysokých hodnostárov vášho náboženstva na určitú konferenciu a tam jasne povedať, čo je správne, čo je nesprávne, tak aby nikto nemohol nelegitímne e, sa odvolávať na vaše sveté knihy a tvrdiť, že koná mene islámu. Toto je extrémne dôležité politicky aj nábožensky. Takže ďakujem, kolega Galer. Ďakujem, kolega Demesmáke, alebo ešte kolega Pancéry. Ďakujem, pán generálny tajomník, aj za tú úlohu, ktorú e, plníte. Tri stručné pripomienky. V kapitole, ktorá sa ktorá teda týka vzťahov k džihádu, čo si myslíte o tej myšlienke mať globálne normy, aby sme mohli džihadistov odtrhnúť od ropy. Často arabské členské štáty, tam, kde sú rôzne školiaca, výcvikové centra, aj keď sa to môže trkať týkať Európskej únie, tieto výcvikové centra môžu byť problematické tento problém objektívne existuje. Chceme všetci vystúpať koherentne, no a po druhé očakávame taký prechodný proces, o ktorom ste hovorili, oblasť ľudských práv. V mnohých arabských krajinách je to problém. Čo sa to myslíte? No a ďalej oblasť západnej Sahary. Posledným incidentom je otázka hranice Maroka a Alžírska. Takže čo si myslíte o tomto? Ďakujem, pán Demesmaker. Ďakujem, pán predseda. Ja tiež sa pokúsim neopakovať to, čo povedali kolegovia. A prídem so špecifickými otázkami na základe toho, čo som si v minulých dňoch prečítal. Takže Arabská liga práce, eh, konferenciu na vysokej úrovni týkajúcu sa Palestíny, ohľadom štatútu Palestíny. Ako to zatiaľ vyzerá? Koľko krajín slúbilo podporiť túto konferenciu? V niekoľkých rozhovoroch som si prečítal, že vy, pán generál tajomník, si myslíte, že Daesh je e, teroristická organizácia druhej generácie. Že musíme nájsť nové metódy boja, že sa k tomuto džihadizmu musíme postaviť ináč. A boli vypracované štúdie v tejto súvislosti. Nakoľko Arabská liga mm, je ďaleko v plánovaní nejaké konferencie, kde by sa tam to hovorilo, kde by sa to riešilo. Máme taktiež summit Rady štátov Perského zálivu. Ako toto zapadá do vaše práce v rámci Liga arabských štátov? Ako vidíte vašu spoluprácu a vidíte nejaké nástroje, nástroj na boj proti fundamentalizmu v regióne? Ďakujem, pán Weigl. Pán Weigl, ďakujem. Pán predseda, pán generálny tajomník, vy ste nás eh, upozornili zvorlo na to, že Takže zdvorilo ste nás poukázali na to, že máme problémy s porozumením, že nechápeme proces na Blízkom východe a preto sme preto často sme súhlasili s eh, vojnovými riešeniami, ale vojny prinášajú do budúcnosti problémy. Je dôležité, aby sme pochopili, aké sú arabské mierové iniciatívy, ako to vyzerá s riešením problému Izrael-Palestína. No a zatiaľ to vyzerá, že tento problém je v podstate jeden z tých najlepších ešte. Napriek tomu je ale aktuálny. Takže Arabská liga, dokážete si predstaviť, že by započala novú mierovú iniciatívu pre Sýriu? There are Thanks, President. I'll, uh... Ďakujem. Len stručne chcem hovoriť o jednej veci, o ktorej sa nehovorilo. Vás chvália, že spolupracujete s občanskou spoločnosťou, s mimovládnymi organizáciami v Egypte a v iných štátoch a chceme toto taktiež veľmi podporiť, pretože dialog to nie sú len politici, ktorí sa zhovárajú, ale aj jednotlivé krajiny a vy podporujete mimovládne organizácie, to je veľmi pozitívne a náš výbor to podporuje. Samozrejme, e, niektoré mimovládne organizácie majú stanoviska, ktoré, s ktorými nesúhlasíme, napríklad v Egypte. No a čo sa týka jednotlivých špecifických prípadov, čo sa týka Arabského súdu pre ľudské práva, ako to tam pokročilo? Vyzerá to ako zaujímavá organizácia ale nechceme replikovať medzi nejaké štruktúry, ktoré už existujú. My sme e, podporili určité iniciatívy a ako vás môžeme všeobecne podporiť pri aplikovaní e, hodnot. Ďakujem, pani Maria Gabriel. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú prezentáciu. Mám tri otázky. Poprvé, situácia v Líbii. Spomenuli ste, aký význam má Liga arabských štátov, ale takisto sa tu hovorí aj o príprave cestnej mapy, preto ako Líbiu dostať z krízy. Aké sú tie hlavné aspekty tejto cestnej mapy a Eh, akú úlohu by mohla, lepšiu úlohu by mohla zohrávať Liga arabských štátov pri rokovaniach, ktoré dúfame, že budú úspešné. Druhá otázka, boj proti organizovanej trestnej činnosti a pre všetkým proti šíreniu zbraní. Aká je spolupráca medzi Arabskou ligou a africkými krajinami v tejto oblasti? A aké opatrenia ste už prijali. Tretia otázka, boj proti terorizmu. Myslím si, že v našich strategickom partnerstve je to priorita číslo jedna. Moja otázka je však nasledujúca vnútri e, Arabskej ligy. Existujú mechanizmy a platformy na výmenu osvedčených postupov boja proti náboženskej radikalizácie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ana Gomeš. Áno, rada vás tu vidím, pán Al-Arabi. Máme spoločné spomienky na Rad bezpečnosti. A Áno, Líbia, tam v podstate prebieha taká vojna v zastúpení a členovia Ligy arabských štátov tam bojujú jeden proti druhému. Jeden, jeden štát podporuje e, takéto skupiny, druhý takéto skupiny. Katar napríklad podporuje skupiny v Mizuráta, v Mizuráte a v No a pokiaľ sa nenájde nejaké, musí sa nájsť nejaké politické riešenie, tak aby nepokračovali jednostranné Mm, vojenské e, kroky v Líbii. Rovnaká vojna v zastúpení prebieha aj v Sýrii a v Iráku. Napríklad e, v Mosul bol dobitý a boli odtiaľ vyhnaní niektorí e, nesúhlasiaci ľudia. Ďalej máme sunnickú populáciu v Mosule. To taktiež je problematické situácie. Takže čo robí proti tomuto Arabská liga? Ďakujem. Thank you, Excellency, thank you for coming. Ďakujeme pekne, excelencie, za to, že ste prišli na schôdzu nášho výboru. Ďakujeme aj za vaše veľmi zaujímavé vyjadrenia. Ja zastupujem Polsko. A vzhľadom na naše skúsenosti, keď hovoríme o postoj Ruska. Nemali by sme e, nejako prednosť mať žiadny pozitívny vplyv na naozaj hroznú situáciu na Blízkom východe, v Severnej Afrike a očakávať nejaké pozitívne výsledky. A predsa, a podľa mojich vedomostí, Rusko je e, súčasťou riešenia, ale zároveň aj súčasťou problému. A nie len v strednej a východnej Európe, teda prosím, a na to nezabúdajte. Chcem počiatku, že to povedali kolegovia, ktorí žiadali o podrobnejšie um, vyšetrenie masakru kresťanov zo strany Arabskej ligy a možno aj možný konkrétny zásah do tohto procesu. E, dochádza k honu na kresťanov po celom svete, najmä v Severnej Afrike. Ako vyhodnocujete aktuálny dialog, ktorý e, teraz e, prebieha pod vedením Bernadela Dajona a ako hodnotíte nedávne udalosti v Líbii? Pán Buchner. Ďakujem generalita, pán generálny tajomník, že ste si našli čas aj na naše otázky a ďakujeme aj za vynikajúcu správu. A chcem sa pridať eh, k otázkam pána Smita a k otázkam ľudských práv Liby. Tam totiž nejde len, ale aj o kresťanov. Ide tam o eh, pokojných eh, demonstrantov, ktorí nie sú súčasťou moslimského spoločenstva. Chcem sa opýtať, Európska únia podľa mňa môže e, s dosť malým úsilím dosiahnuť naozaj veľa. Čo by ste nám konkrétne mohli odporučiť? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kán. Ďakujem. Alan Salan. Zdravím vás, pán generálny tajomník. Je naozaj veľkým osviežením a máte takého skúseného politika. Ak dovolíte, krátka poznámka a dve otázky. Neskôr poznámka, bolo by smutné, ak by akékoľvek vzťahy medzi arabským alebo muslimským svetom sa vnímali cez prízmu terorizmu. Musíme sa postarať o to, aby tie vzťahy boli o mnoho širšie. Chcem sa vás opýtať, poprvé, hovoríte o demokracii, uvedli ste, že to potrvá istý čas, hovoríte o tom, že vaša vnúčka bola na námestí Tahrir Mm, ja sa obávam, že žiaľ nevidíme pokrok, ktorý sme očakávali, tak ako iste aj všetci ľudia v arabskom svete. Namiesto toho vidíme, že je tu nedostatok sociálnej spravodlivosti, čo rozhorší diktátori, napríklad keď sa pozrieme na Egypt. Tam vidíme, že výraznejšie pôsobenie islamského štátu prináša ešte celkové zhoršené situácie. A moja posledná otázka sa týka e, výzvy spojenej s extrémistami. Ako podľa vás by nám pomohlo, ak by sme naozaj zhromaždili e, naše úsilia, respektíve informácie a neboli by sme schopní rozlišiť, kto je extrémista a kto je bežný človek. Podľa mňa by to nejako neriešilo problém. Myslím, že lepšie riešenie. Musí existovať takéto jasné rozlišenie, predsa musí byť možné. Pán Freud, ďakujem. Celkom ste ste si všimli v dnešných médiách, že je tu trošku zmena vnímania v západných krajine, najmä v USA, čo sa týka zahrňania prezidenta Asada do budúcich mierových rokovaní. Podporujete eh, tento obrad? Doposiaľ Asad mal okamžite odstúpiť predtým, ako začne krokové rokovania. A chcete bývať Európsku úniu, aby sa tiež držala tohto smerovania? Ďakujeme pekne, pán López. Takže predovšetkým chcem poďakovať za to, že ste k nám prišli do výboru. Chcem po- uvítať aj váš pokrok v rámci schôdzi s pani, s pani Mogherini. Chcel som sa opýtať, v akých oblastiach si myslíte, že by spolupráca medzi vašou ligou a EÚ mohla prebiehať v budúcich rokoch? A taktiež, aké obmedzenia má Arabská liga pri regionálnej integrácii, pretože bohužiaľ je to jedna oblasť sveta, ktorá nie je taká integrovaná. A my ako partneri máme spoločné výzvy s vami, ktoré nás taktiež zaujímajú. Taktiež chcem pripomenúť, napriek tomu, že to vyzerá jasné, že sú to výzvy, ktoré sa my vzdielame, pretože taktiež je to hrozba terorizmu pre nás, aj pre vás. A väčšina úmrtí, väčšina obetí žihadizmu, e, je práve v moslimskom svete. A ešte posledný rečník, e, ďakujem. Vážny pán generálny tajomník, jeden z najvýznamnejších omylov, ktorého sa môžeme dopustiť v aktuálnom e, prostredí je držať sa teórie šoko civilizácie. Myslím si totiž, že to e, vychádza z úplne nesprávnej myšlienky, asi to, že tieto civilizácie sú homogénne entity. Ja som nedávno e, bol súčasťou volebnej pozorovacej misie a Presvedčil som sa, e, že skutočným úspechom arabskej e, jary je vývoj situácie v Tunisku. Tam prebieha liberálna diskusia, kvalitná demokracia, voliči išli hlasovať, výsledky prijali aj tí, ktorí prehrali, aj tí, ktorí vyhrali. A celkovo tam prebieha atmosféra demokratickej e, normálnosti. Chcem sa vám opýtať, ako môže prispieť Európska únia k tomu, aby mu sme mohli pozitívne vplyvať tieto procesy v arabských krajinách. Ďakujeme. Ako povedal pán Kán, máme veľmi skúseného ostreleného hostia. Teraz sa pokúsi zodpovedať na celý ten rad mnohých rôznorodých otázok e, sa pokúsi zhrnúť svoje odpovede do zhruba 10-11 minút. Nech sa páči pán generálny tajomník, naozaj to nie je jednoduché, neviem, ako to splním najskôr. sa chcem vyjadriť tak vo všeobecnosti na základe otázok, ktoré som sa vypočul. A potom sa vyjadrím k niektorým konkrétnejším otázkam. Mm, pokúsim sa ich zoskupiť, pretože mnohé sa prekrývali. Predtým, ak dovolíte však dve, tri všeobecné vyjadrenia. Poprvé, niektoré otázky sa obracali na mňa, ako keby Liga arabských e, štátov bola bezpečná rada, aby mohla robiť e, to k Jemenu, k Líbii a zabezpečiť, aby sa veci nedali a tak ďalej. Nie, Liga arabských štátov je regionálna organizácia, ktorá na základe kapitoly 8 OSN funguje, ale otázky mieru a bezpečnosti sa musia riešiť na pôde Bezpečnostnej rady. My sa snažíme opozičné strany nejakým spôsobom sklbiť. Avšak ako každá iná organizácia sme len zrkadlom dohôd politických strán neexistujú žiadne nadnárodné organizácie ani na pôde OSN ani Bezpečnostnej rady ako takej. Všetky organizácie vo svojej činnosti závisia od rezolúcie, ktoré podporuje väčšina. Pýtali ste sa napríklad na Líbiu. Áno. Sú tu dve formy e, vzmýšľania, ale pred niekoľkými dňami tu bol pokus e, prijať rezolúciu, ktorá by uznala legitímnosť a snažila sa pomôcť e, krajine dosiahnuť dohodu na základe dialógu. Ďalej druhá všeobecná poznámka. Niektoré otázky vnímali trošku odlišne sunitov a šítov. Vy hovoríte o kresťanoch a pritom ste kresťania, katolíci a tak ďalej. U nás je to jediná kniha, e, jeden prorok, ale niektoré historické fakty sa odlišne interpretujú. To však nesúvisí nejakou s prítomnosťou. A podľa mňa problémy medzi sunitmi a šítmi sú politické. A to hovorím naozaj veľmi otvorene, bez okolkov. Doposiaľ v minulosti, v dejinách to nikdy nespôsobovalo žiadne rozkoly v Libanone napríklad e, sa to podarilo vyriešiť. U nás v Egypte sú zmiešané manželstvá aj e, e, na vysokej úrovni vedúcich predstaviteľov krajiny. Teda nikdy sme to nevnímali ako problém. Je to rozhodne politický problém, nie náboženský. Keď sa hovorí o náboženstvách, všetky náboženstvá sú si rovné, či už hovoríme o židovstve, kresťanstve. Všetky náboženstva sa týkajú dodržovania ľudských práv, e, nepáchania zločinov, Vieme, že napríklad aj európsky kryžiaci kedysi páchali e, zločinnosti a pritom vtedajší robiť sa správali mieromilovne. V každom prípade, napríklad v Nemecku, Máte procesy z Bader-Meinhof v Taliansku. E, boli tiež prípady terorizmu, boli to však ojedinelé prípady. V niektorých fázach e, dejín z rôznych dôvodov sa nájdú takíto jedinci, ktorí sa takýchto činov e, dopúšťajú, ale v každom prípade platí, že najčasť sveta trpí v dôsledku toho, čo sa týka financovania. V Bahrajne prebehlo stretnutie na konci oktobra, aby sa zabezpečilo zastavenie financovania takejto teroristickej činnosti. Vy tu teraz trpíte po udalostiach v Paríži. E, to je naozaj veľmi ľúto. Zaslal som aj list Laurentovi Fabiusovi. Ako prvý som išiel na ambasádu Francúzska v Káhire a podpísal som um, listinu sústrasti. Je nám to naozaj veľmi ľúto. Overte si to v dejných učebniciach. E, v roku 1946 bol e, zavraždený predseda Egypta, Mosinské brato ho zabuhlo ďalej v roku 1948. Ďalší významný egyptský politik bol zabitý touto skupinou v roku 81 tá sa skupina zabila ďalšieho významného politika. My trpíme tiež dôsledku teroristu, terorizmu e, mm, muslimského charakteru. Vy to pocitujete teraz, pretože to prekročilo Stredozemné more, a to je problém, v ktorom celý svet sa bude musieť spojiť, aby proti nemu bojoval. Ale myslím, že všetci budeme musieť spolupracovať, e, vymeniť si informácie, urobiť všetko, čo bude potrebné. Ja nie som odborník na túto oblasť, ale myslím, že aj to je súčasťou memoranda o porozumení, ktoré bolo podpísané včera s vysokou predstaviteľkou. Je dôležité, aby všetky krajiny sveta, ktoré sa domnievajú, že takéto zneužívanie síly je nepriateľné, aby zhromaždili svoje úsilie a snažili sa prekonať to spoločne. Mnoho otázok sa týkalo ľudských práv. Ste, že tí, ktorí e, vyšli do ulic na námestiach e, v Libii, v Egypte, v Tunisku, chcú ľudské práva, chcú e, sociálnu spravodlivosť, demokraciu, chcú dobrú administratívu, ale už sme sa tam dostali. Ja by som povedal, že Prvým príkladom je Tunisko, potom Egypt. Aj keď nás čakajú voľby v marci, dúfam, že budete ich e, pozorovať, že tam budete zastúpení. Je dôležité pomôcť všetkým, aby voľby naozaj prebehli spravodlivo. Podľa mňa sa naša krajina uberá spravodlivo, aj keď možno nebudete so mnou súhlasiť. Čo sa týka úlohy mešit, isté, že niektoré mešity spravujú extrémisti. A to sa musí riešiť na lokálnej úrovni. Každá krajina sama za seba. Je potrebné takýchto ľudí vyradiť v Egypte. Napríklad egyptská vláda teraz konkrétne skúma všetky mešity, aby sa tam veci vyvíjali v súlade s pravidlami, aby sa nevybočovalo zo stanoveného formátu. Sú veci, ktoré vláda môže skúsiť urobiť. Každá vláda by to mala skúsiť nedá sa všetko zabezpečiť 100%, že to, čo robíte, naozaj priniesie konkrétne výsledky. Zabíjanie kresťanov alebo moslimov alebo kohokoľvek je proti akémukoľvek náboženskému presvedčeniu, ale musíme vynaložiť spoločné úsilie, aby sme proti tomu bojovali. Každá krajina sa snaží konať e, samostatne sama za seba, ale možno nejaká forma spolupráce by eh, bola potrebná na tomto mieste. Čo sa týka pôsobenia Ligy arabských štátov po tom, čo islamský štát a ostatné teroristické skupiny eh, vykonali isté kroky. Toto je napokon už druhá generácia teroristických organizácií. Liga arabských štátov zorganizovala stretnutie 7. septembra. Myslím, že to bolo veľmi významné, dokonca až historické stretnutie, pretože sa tam rozhodlo, že potrebujeme rozsiahlu konfrontáciu s týmto fenoménom. Nie vojenského charakteru, nie bezpečnostného charakteru, musí to zhrňať aj aspekty kultúry, vzdelávania, náboženského presvedčenia a taktiež sme požiadali o stretnutie s odborníkmi v tejto súvislosti, aby sa vypracovala štúdia na expertnej úrovni, aby sa preskúmali všetky tieto aspekty a plánuje sa stretnutie 22. februára, kde všetky politické strany, inštitúcie a strategické inštitúcie z celého arabského sveta sa stretnú 22. februára s cieľom vypracovať rozsahlú štúdiu s konkrétnymi plánmi aj čo sa týka zhromažďovania informácií. Potom 8. marca sa uskutoční stretnutie e, ministrov arabských štátov. Ja som o tom hovoril aj včera na rade, veľmi ich zaujalo toto podujatie. Budeme sa snažiť zdieľať s nimi e, tieto informácie, možno zgrupiť nejakým spôsobom e, regionálnych expertov. V tomto úsilí je to problém, e, ktorému čeli celé ľudstvo. Všetky krajiny sveta sú v tomto smere partnermi. Môže sa to stať kdekoľvek. Už sa to stalo aj v Latinskej Amerike, aj v Európe. Ja som žil mnoho rokov v USA. Tam bolo mnoho rôznych pokusov či už náboženských dôvodov alebo nejakých iných dôvodov. Ale je to otázka, ktorej čeli naozaj celé ľudstvo bez výnimky v 21. storočí a všetky krajiny sveta sa tomu musia venovať spoločne. Mnoho otázok sa týkala napríklad západnej Sahary, to sa nás však netýka. Európska, pardon, a Africká únia sa v tomto angažuje, nie OSN, respektíve nie Liga arabských štátov. Toto rozhodnutie bolo prijaté ešte predtým, ako som ja vstúpil do funkcie, ja som sa nesnažil nejako to meniť. Čo sa týka Palestíny, Arabskej mírovej iniciatívy. Táto iniciatíva bola navrhnutá v Sádskej Arabii v roku 2002 v Berúte a na každom samite sa opakovane schvaľuje. Je na stole už 12 rokov. Izrael nereaguje. Keď som bol ministrom zahraničných vecí, skupina e, izraelskej mierovej iniciatívy ma oslovila, prišli za mnou a povedali mi Egypt. Vtedy prvý podpísal mierovú dohodu s Izraelom a vy by ste teraz mali prijať iniciatívu a predsa všetky arabské krajiny, aby plnili svoje záväzky arabskej mierovej iniciatívy, čo sa týka normalizácie izraelských vzťahov, tak aby Izrael mohol plniť svoje záväzky sám za seba. Teda jeho záväzkom hlavným je stiahnuť sa. Ja som odpovedal, že existuje isté poradie, je to uh, quid pro quo, teda niečo za niečo. Každá strana môže povedať, že túto iniciatívu naplní a splní svoje záväzky, že je ochotná stiahnuť sa ale je tam potrebné urobiť niečo aj na oplatku, spoločne. Nie je možné niečo žiadať vopred, a pričom druhá strana ešte svoj záväzok nesplnila. Ak naozaj chcete e, zohľať úlohu v tomto procese, musíte vyzvať obe strany, aby plnili svoje záväzky. Zatiaľ to, sa, zatiaľ to takto nefunguje. Hovoria mi, že už to musím uzavrieť. Mal som ešte 6 otázok, na ktoré som chcel odpovedať, ale uzavriem to tým, že poviem. Úcta pred EÚ sa zvyšuje na celom svete naozaj si neviete predstaviť, sú dokonca aj skupiny krajín, keď sa ich opýtate, ako sa postavia k nejakému problému, povedia, že sa bude držať, budú držať smerovanie Európskej únie. Dúfam, že to nejako nepreháňam, ale naozaj vás mnohí vnímajú ako príklad ľudstva. Vy naozaj dodržiavate legislatívu, neporušujete žiadne medzinárodné normy. Existuje um, súčasný právny systém a vy naozaj sa snažíte eh, držať sa ho konzekventne keď sa to napríklad premietne na problematika Palestíny a Egypta, tam tie smerovania, ktoré prijala Európska únia, myslím, že v plnej miere sú konzistentné s platnou legislatívou. Vaše všetky kroky e, zrejme e, budú taktiež súľade s legislatívou. Čo sa týka aktuálne palčivého problému, môžem povedať, že si musíme všetci navzájom pomáhať. Je to problém, ktorý e, postihol ľudstvo v čase, keď sme si mysleli, že budeme schopní žiť v miery a v pokoji s našimi deťmi, s našimi rodinami. A potom odrazu prišla generácia teroristických organizácií, ktorá môže konať kdekoľvek. V každej krajine došlo k teroristickým útokom v dejinách. To, čoho sme svedkami teraz, keď vidíme, že sa porušujú hranice z roku 1648. Sú to e, teroristi, ktorí sa financujú z toho, že predávajú um, ropu, pritom nevieme, kto presne túto ropu od nich kupuje. V tomto boji sme všetci bratia a sestry, všetci totiž žijeme na tejto planéte a musíme sa o seba starať navzájom, musíme spolupracovať, tak aby všetci dokázali žiť v miere v pokoji. Ďakujem. Thank you, thank you very much, Secretary General El Arabi. I think, uh... Ďakujem pekne, pán generálny sekretár. Myslím si, že správa bola jasná. Potrebujeme spolupracovať s kolegov. Je to veľmi dôležitý regionálny partner v posilnení boja proti globálnemu chaosu, extrémizmu a terorizmu. Takže ďakujem pekne a o pár minút budeme pokračovať. Dear colleagues, we will resume the... Dobre kolegovia, takže budeme okamžite pokračovať v našej diskusii. Vrátime sa k bodu správa o pokroku v Macedónsku. Tuto správu predložil pán Vajgl, náš spravodajca, a teraz dám slovo vedúcim delegácii pre Macedónsko pánovi Peter Lemu. Alois, nech sa páči. Máte slovo, Alois. Hey, please ask everybody Môžem vás poprosiť, aby ste sa buď usadili, alebo odišli, pretože veľa času nemáme. Poprosím vás o trošku solidarity. Alois, nech sa páči, máte slovo. OK. Podpredsednik, eh, drahé kolegy. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Takže ja vám gratulujem. Gratulujem kolegovi Vajglovi za jeho realistickú a konštruktívnu proeurópsku e, správu a ukazuje sa skutočnú citlivosť voči tomuto kandidátovi na prístup. Odporúča sa rokovanie o prístupe, krajina je pripravená, ale rada toto neodmenila a preto je veľmi dôležité, aby e, spravodajca najprv vysvetlil svoje očakávanie európskym inštitúciám rokovania o prístupe, taktiež e, prinesú e, riešenie rôznych problémov, o tom hovorí spravodajca jasne, a ako vedúci parlamentnej delegácie pre Macedónsko veľmi lutujem, že parlament Macedónsku nefunguje naplno. V novembri v Štrásburgu sme mali veľmi dobré zasadanie pracovné a sú naozaj veľké rozdiely v štatúte medzi prístupami kandidátmi na Západnom Balkáne a toto nepomáha stabilite regiónu. Je dôležité, aby sme tu dosiahli pokrok a to, a to v zmysle odporúčaní tejto správy. Ďakujem pekne. Slovo dostáva kolega Predy, ktorý bude vystupovať na miesto pani Makovej. Ďakujem pekne. Budem hovoriť v mene pani Makovej, pretože ona je tieňovou spravodajkyňou našej skupiny a dnes tu nie je. Takže predovšetkým vítame otvorenie prístupových rokovaní a predovšetkým má dve pripomienky k správe. Prvá sa týka súdnictva a tu citujem s veľkým uspokojením beriem na vedomie, že Macedónsko pokročilo e, v štádiu legislatívneho zosúľaďovania legislatívny rámec, na ktorý sa vzťahuje súdnictvo, ako aj fyzická a technická infraštruktúra súdnictva sa významnou mierou e, rozvinuli, vyvinuli. Krajina zvláda mnohé náročné otázky ako správu súdov, nevyriešené spory, vytvorenie vzdelávacej akadémie pre súdov a prokurátorov, a radu sudcov, radu pre správny súd a e, legislatívu občanského aj trestného práva je to veľmi pozitívne a musia pokračovať snahy, napríklad čo sa týka vzdelávania súdov, zvyšovania kvality súdnictva, lepšie používanie alternatívneho riešenia sporov a mimosúdneho usporiadania sporov a e, zabezpečenie spravodli, e, e, e, práva na spravodlivý súd aj pre zraniteľné obyvateľstvo. Druhou otázkou je boj proti korupcii a pani Makovej víta dos, teraz dosiahnutý pokrok v tejto oblasti. Viac ako 30 veľkých prípadov korupcie od roku 2004 bolo riešených. Navyše sa vypracoval register všetkých e, činov korupcie, je to na ministerstve vnútra, však je potrebné vidieť konkrétnejšie výsledky, napríklad prácu štátnej komisie pre prevenciu korupcie. E, tá nemôže fungovať, pretože nemá dobré IT prepojenie medzi súdmi a prokurátorov a chýba aj ústredný register štátnych úradníkov. Pani Makovej pod, pod, vyzýva Macedónsko, aby v budúcich v prípravách legislatívy boja proti korupcie sa zamerali na korupciu na vysokej úrovni, a korupciu v štátnej správe. A teraz prejdem do francúzštiny, aby som povedal niekoľko slov. Ako koordinátore PP a začnem tým, že pripomeniem to, že politika rozširovania je vlajkovou politikou Európskej únie. Je to politika otázka, na ktorej Únia stavia svoju identitu a táto politika bola veľmi úspešná, e, o čom dobre svedčí pristúpenie kraj Strednej a Východnej Európy, ktorí sa teraz stali členmi Európskej únie. Táto cesta svedčí o tom, že negociácie s úniou zohrávajú kľúčovú úlohu v procese demokratizácie. To je potrebné mať na pamäti práve dnes, kedy mnohých viacerých členských štátov prevláda klíma podozrenia, takej neochoty k rozširovaniu. Je potrebné si uvedomiť, čo priniesol tento proces v krajinách Strednej a Východnej Európy. Došlo k demokratizácii týchto krajín. Čiže nemôžeme si predstaviť, že môžeme mať demokratizáciu bez rozširovania alebo po rozširovaní. To treba jasne povedať, aby sme sa vyhli hrozným chybám, bolestným chybám. Chcel by som ešte doplniť aj to, že súhlasím s pánom Vajglom, Macedónia by mala začať rokovania a to je jediná vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť je to ústredný bod, o tom nikto nepochybuje a nesmieme nikdy zabúdať na opodstatnenie. Je to dôvod politikov lokálnej politiky v niektorých členských štátov. Ďakujem pekne. Áno, pochopili sme, pán Breda, pán Hovic ako koordinátor a bývalý spravodajca pre Macedónsko. Nech sa páči, ďakujem pekne. Chcel by som Eh, pokračovať ako tieňový správodajca. Chcel by som poblahoželať aj pánovi Vajdlovi a <clears throat> za prácu, za novú, novej správe. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu, boli sme spolu v Skopie. Želám mu veľa úspechov s touto správou. Vo väčšin, väčšinou toho, čo nie je, súhlasím a podporujem ju. Myslím si, že je dôležité, aby v našom parlamente naďalej podporovali tieto prístupové rozhovory. Je to kľúčové e, európskej alebo inštitúcie Európskej únie by mali pomôcť prekonať tento problém. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa tu hral taký politický futbal a všetci členovia výboru musia rešpektovať to, že je potrebné nájsť konsenzus. Ak nie, tak budeme mať text, ktorý bude skôr horší ako lepší. A tu veľmi dôležitú úlohu zohráva práve náš výbor Samozrejme, nemôžeme rokovať o otázke mena, ale vyriešenie mena je dôležité na to, aby sa odblokoval proces pristupovania k EÚ. Neskrývam ani to, že na záver predchádzajúceho volebného obdobia uh, som vyjadril pochybnosti o tom, že e, OSN to vie vyriešiť. Vráťme sa k tejto téme a diskutujme o tom. Myslím si, že práca pre parlamentné zmiernenie e, hlavných strán. Tu máme dôležitú úlohu a súhlasím s tým, čo povedal pán Ledl predtým. Ja osobne som sa stretol s pánom Zajevom, ale povedal by som celému výboru a jemu, že predtým boli snahy o úspešné zmierenie v tejto krajine. Jednoducho sme nevinili jednu stranu za druhú, ale obidve strany sme si sadli za jeden stôl a možno, že ten text pána Vajdla trošku je tak zameraný na jedným smerom, jednu stranu viní a druhú nie. To si nemyslím, že je dobrý spôsob, pretože zmierenie musí prísť z oboch strán, obe strany musia zaň bojovať. E, súhlasím s analýzou problémov, ktoré sú tu ohľadom korupcie, slobody tlače, e, prístupu k spravodlivosti, ale to sú veci, ktoré sú spoločné pre celý región a nemali by sme povedať, že to sú jedinečné problémy v tejto krajine, ktoré bránia začatiu prístupových rokovaní. Pán predseda, my určite predložíme pozmenujúce návrhy k bodom 5 a 22 o ústave je veľmi dôležité, aby sme to podporili. Akákoľvek ústavná zmena musí mať veľkú podporu a nemôže ísť iba z jednej strany v celej krajine. Je tu otázka jednostranného popisu aj parlamentného bojkotu v bode 6 je potrebné ešte podľa mňa prepracovať. V bode 22 medzinárodné finančné zóny. My máme obavy z toho, že toto sa týka nielen tejto krajiny, ostatných krajín. Európska komisia e, chce posilniť e, sociálnu kapitolu. Ako to môžeme dať do súladu s tými návrhmi, ktoré máme momentálne. My si myslíme, že e, Takisto je potrebné zmeniť ústavu a hovoriť aj o právach e, LGBTI. Je to nezvyčajný prípad hovoriť tu o prípade pána Kazarovského. Ako predsedajúci spravodajca e, musím povedať, že tu je veľký pozor ako politici. Nemáme hovoriť o jednotlivých prípadoch, pretože Mm, chceme zabrániť eh, alebo chceme viesť k tomu, aby súdny systém bol eh, nezávislý a vyvážený, takže nechceme do toho zasahovať a preto podporíme eh, nejaký návrh textu tak, aby sa tu nevypichoval konkrétne jeden prípad. Ďakujem pekne, pán Tenok ako tieňový spravodajstva. Ďakujem pekne, pán predseda, by som sa chcel prijať ku kolegom, ktorí pochválili pána Vajgla ako nového stáleho spravodajcu za, pre Macedónsko je z regiónu a má potrebné znalosti a schopnosti a bude vychádzať z vynikajúcej práce Rich, uh, Richarda Hada, ktorý práve vystúpil v predchádzajúcom volebnom období bol spravodajcom. My podporujeme to, aby Maced- kandidátku Macedónska a to, že je vhodné začať rokovania, sme presvedčení o tom, že je polutovania hodné, že 9 rokov prešlo ostalo to v podstate vo vzduchoprázdne ako kandidátska krajina z roku 2005 a naozaj to vo veľkej miere uh, stojí na jednom či dvoch členských štátoch, ktorí na rade odporúč- sú proti odporúčaniu. Áno, samozrejme, Macedónia má problémy. Je to malá krajina bez prístupu k moru, vysoká miera nezamestnanosti, etnické trenia, to ešte pretavávajú a to nie len medzi Albancami a e, slovanským obyvateľstvom, ale aj proces radikalizácie e, určitých muslimských komunít a džihadizmu, tak ako sa tu už spomenulo predtým, ako v prípade Čiernej hory či iných krajinách Západného Balkánu. Samozrejme, sú tu silné veľké politické problémy s vládnúcou koalíciou, ktorá je vo vláde už niekoľko rokov a e, socialistami v opozícii a s bojkotmi v parlamente. Avšak napriek tomu všetkému Macedónia vylážila obrovské úsilie e, smerom na ceste vpred a Dosiahol sa pokor pre všetkým v eh, odbornej príprave súdov a nezávislosti súdov, avšak napriek tomu je tu potrebné ešte eh, ďalej pokročiť a bojovať proti rozšírnej korupcii. Takisto musíme vytvoriť podnikateľské priaznivé prostredie. Vláda sa zaviazala, chce prilákať zahraničné investície aj z mojej krajiny. Mali by sme vítať to, že nová vysoká predstaviteľka Federika Mogherini so svojimi skúsenostami v minulosti ako bývalá talianská ministerka zahraničných vecí sa angažuje a zameriava sa na otázky Západného Balkánu. Opätovne, opakovane povedala, že vo svojej novej úlohe by chcela uľahčiť riešenie hľadania názvu pre Macedónsko. Chcel by som sa pridať k tomu, čo povedal pán Breda. Prístupový proces EÚ je veľmi silným cukríkom, ktorý vyvoláva potrebné zmeny v takých krajinách, ako je Macedónsko a myslím si, že ak budeme nekorektne odkladať vyhliadky, budú v podstate, povedie to práve k opaku, e, povedie to k nestabilite politickej, e, sociálnej a k veľké, veľmi cynickému prístupu e, ľudí v týchto krajinách, čo sa týka európskych vyhliadok. OSN mediátor na otázku mena, pokiaľ viem, tak odmietol vystúpiť v našom výbore, možno by sekretariát e, predsedu mohol znovu poslať pozvanie. Radi by sme si vypočuli od pána Nimica alebo od jeho nasledovníka, ako vyzerá stav rokovaní v rámci OSN v prípade riešenia problematiky názvu Macedónska a nie názvu Fajrom bývalého Slovenská republika Macedónsko, ktorú ja odmietam používať. Ďakujem pekne. Myslím si, že koordinátori sa vyjadrili, takže poprosím vás ďalších, ktorí chcete vystúpiť. Vystupujte krátko, maximálne minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže máme tu otázky územnej celistvosti a suverenity. Toto platí aj pre Macedónsko, bývalú, teda bývalú Jugoslávskú republiku Macedónsko. Ja by som chcela povedať, že tu hovoríme o pokrokovej správe roku 2014. Máme tam problémy eh, nezávislosti súdnictva a slobody tlače. A Ďalej sa hovorí o voľbách a podobných inštitúciách, o tom už hovorili aj predrečníci, ale tam vždy zasahuje vláda. Ďalej sú tam určité negatívne vplyvy na susedské vzťahy. Napríklad je tam, e, e, lutujú e, stratu Veľkého Macedónska. O tom sa často hovorí a bývalý premiér navštívil Olymp a tam e, zapichol vlajku. A tu nejde len o e, bilaterálne spory medzi dvomi štátmi, ale ide tu o národnostné otázky, ktoré spadajú do kompetencie Rady bezpečnosti OSN a EÚ musí tlačiť na jasnosť ohľadom názvu, tak aby to nebolo používané za zástierku e, pre neplnenie úloh spojených s reformami. V roku 2015 sa opäť bude riešiť táto otázka za dvoch predpokladov. Poprvé, vykonanie príslušných reform a druhým predpokladom budú dobré susedské vzťahy a e, vyriešenie otázky názvu, tak aby to bolo akceptovateľné obomi stranami. Takže tam by sme sa mali tom zjednotiť aj my ako parlament. No a na záver chcem povedať, že, že FIROM ešte nie je pripravený pripravená na e, vstup do EÚ ani na rokovania, pretože nemajú dostatočné reformy, nemajú dostatočne dobré susedské vzťahy a pretože ešte nebola objasnená otázka názvu republiky. Ďakujem. Boli to 3 minúty miesto jednej, pán Papadakis, takže prosím, minútu, držte sa času prideleného. Áno, pán predseda, určite. Takže otázka názvu musí byť predmetom všeobecne akceptovateľného riešenia. Musíme tam vyvíjať tlak. Pretože v opačnom prípade to bude naďalej spôsobovať problémy v tomto regióne a bude to mariť aj reformy. Tie musia taktiež prebehnúť, aby tam začali prebiehať demokratické postupy v tomto štáte. No a ja si myslím, že téma názvu by mala byť riešená aj na úrovni OSN. Ďakujem, pán Dambacký. Ďakujem, vážny pán predseda. Ja sa ujímam slova ako zástupca predsedu spoločného interparlamentného výboru EÚ Macedónsko. Priupájam sa k tomu, čo povedal pán Tenok a k tomu, tak názoru v politické skupiny ECR. Čo sa týka e, cesty Macedónska do EÚ, k tomu neexistuje alternatíva. Sú tu ale určité nedorišené otázky, ktoré sa netýkajú ani tak bilaterálnych vzťahov, ale zásadných hodnot EÚ. Tu hovorím o práve macedonského spoločenstva na sebe určenie používať, na to, aby používali svoj jazyk, aby zakladali rôzne združenia a politické strany. No a tieto práva nesmeme ignorovať, tie sú nepopierateľné a je potreba túto zmena trendu pri uplatňovaní týchto práv. Nesúhlasím s tým s pánom Weiglom, čo sa týka dobrých susedských vzťahov, takže podám potom príslušný pozmenujúci návrh. Ďakujem, pán Nart. je skutočne úbohé, že otázka integrácie našich európskych spolobčanov do EÚ závisí na vete ohľadom nema, mena na mieste, ktoré sa vždy historicky volalo Macedónsko. A preto sme vymysleli to smiešné meno Fírom, bývalá Juhoslovanská republika, Macedónsko, nie je akceptovateľné, aby existovalo veto na názov, ktorý vždy označoval toto miesto. Napriek tomu, že historicky to bolo súčasťou Grécka. My máme v Španielsku eh, meno, ktoré sa nazýva Rosejon a Rosejon je aj v Španielsku, aj vo Francúzsku, ale nikto nespochybňuje Rosejon. Vo Francúzsku jeho hlavným mestom je Parpignon, a potom Kučara je to v Španielsku hlavné mesto tohto regiónu, alebo region s týmto názvom. Je, máme tu e, skutočne smiešné otázky, ako napríklad, či na vlajke budú mať to slnce, alebo, slnko, alebo nebudú ho mať, pretože to sú skôr také psychologické otázky a nie historické. Či e, pokiaľ existujú historicky uznané Eh, hranice, pokiaľ nikto si nenarokuje eh, územie svojho suseda, my nemôžeme 9 krát blokovať Macedónsko, tak ako sa to stalo, pretože tu vytvárame precedens, ktorý eh, Macedónsko vráti do veľmi prekernej situácie a nie je to dobre pre Európu. Musíme konať s rozumom a nie sa nechať unášať historickými pudmi. Ďakujem. Pán Meserič. Ďakujem. Ako ti spravodajca? Pre túto správu by som sa chcela prepojiť k tým, ktorí eh, pogratulovali pánu Vajglovi k tejto správe a naša skupina si taktiež myslí, že je to dobrá správa a jasné, že jedným z hlavných problémov je ten názov a nechcem to tu zase všetko opakovať, že sa to hovorili veľa, ale chcem pripomenúť, že v 90. rokoch, kedy naše krajiny čakali na otvorenie ďalších kapitol prístupových kvôli technickým dôvodom, tam vždy došlo k e, zmeškaniam a toto sa u verejnosti nestretávalo s pochopením. Takže chceme povedať, že teraz to všetko zdržuje jeden členský štát. A to nie je dobré zdržanie. Máme to taktiež rozsudok Medzinárodného e, e, súdneho dvora v súvislosti s názvom a toto rozhodnutie určite je, eh, má vplyv na správu, je dôležité a my ako politická skupina by sme chceli e, podporiť e, ten návrh v súvislosti s na, názvom No a na záver máme problém s ekologickými otázkami. Neviem, či toto je taký mikromanagement z našej strany, ale energetické ciele pre rok 2013 Macedónsko nesplnilo. A toto chceme v tej správe mať. Dodáme vám konkrétny text. A samozrejme ešte tam treba spomenúť, Takže je treba venovať pozornosť energetickej účinnosti a otázku obnoviteľných zdrojov v tejto oblasti. Čo sa týka ochrany životného prostredia, tak je treba vykonať verejné konzultácie a preskúmanie príslušných kapacít. A je treba prispôsobiť to napríklad klimatickej politike EÚ. Ďakujem. Ešte dva rečníci, najprv pán Kukan. Ďakujem, pán predseda. Ja som sklamaný, že už toľko rokov, rok po roku stále diskutujeme o tom istom, o situácii v Macedónsku a pričom vieme, aké to má dôsledky. Väčšina, na v parlamente väčšina, na rade väčšina, na komisii sa dohodne, dohodla, že je treba začať rokovať. Avšak rozhodnutie je vždy odložené vladu kvôli menu, boli názvu štátu. Súhlasím s Ivom Weiglom, že názov by nemal byť prekažkou rokovania. Taktiež súhlasím s výzvou s pani Mogherini a EÚ, aby prišli s nejakým ehm, všeobecne akceptovateľným riešením. Takže politická kultúra a prostredie. Tam by sa na to malo pracovať v parlamente. Nedostatočné konzultácie s občianskou spoločnosťou. To je treba zmeniť, pokiaľ chcú sa stať členom EÚ. Korupcia. Počítaj, treba v Matedonsku bojovať. Taktiež sloboda médií. To je jedno z našich hlavných priorít. A ústavné zmeny by sa nemali robiť v situácii, kedy opozícia bojkotuje parlament, nespolupracuje. Takže ďakujem. Ďakujem, Eduard. A nakoniec pani Elkáro. Takže ja mám vždy tú smolu, už sa dostanem na radu až na konci. Chcem povedať, že Skopie nie len nespolupracuje nielen čo týka názvu, ale aj v iných otázkach. Máme tu problémy s demokraciou, s menšinami, s právami menšín, s, so súdnictvom, ktoré je veľmi slabé. No a okrem názvu sú tam iné problémy, ktoré bránia rozhovorom o prístupe. Takže mali by sme možno čítať Platóna a tam čerpať inšpiráciu. Mali sme problémy v minulosti so sovietským režimom, na, na, čo týka Nahorného Karabachu. Všetko to boli také zlovoľné pohnutky, ktoré to tam ovplyvňovali. Minister zahraničia Skopie, zo Skopie cestoval do Grécka, tam zapichol macedonskú vlajku s tým historickým slnkom. No a taktiež máme problémy v rámci rozhovorov vo vzťahu k ich v, rámci, v súvislosti s ich vzťahom k Rusku. Macedónsko má taktiež vzťahy s Ruskom a z obchodného hľadiska e, majú s nimi dobré vzťahy, ale vyzerá to, že si to tu ignorujú. Thank you very much. Now I give the floor quickly to the... Ďakujem. Teraz zostane slovo zástupca komisie David Callum. Ďakujem. Čo sa týka návrhu správy pána Weigla, tak tá, ten popisuje dobre situáciu v Macedónsku a výzvy, ktoré nás čakajú. Komisia si myslí, že započať rokovania by viedlo k um, lepšej implementácii reform a myslíme si, že Macedónsko rešpektuje európske aký ale máme vážne obavy ohľadom politizácie inštitúcií, ohľadom súdnictva a taktiež horšie situácie v súvislosti so slobodou médií. Toto sa jej treba urgentne riešiť. Ďalej je tam e, neprítomnosť hlavnej opozičnej strany v parlamente, to je taktiež vážne. A vláda a opozícia musia spoločne sa zúčastniť e, politickej diskusie e, v sneme. Ďalej, tu máme diskusie o integrácii, o reformách, to treba, musí prebehnúť. Máme tam reformu napríklad vzdelávacieho systému, diskutuje sa tam o návrhoch, pozmeňujúcich návrhoch e, k ústave. To malo byť všetko výsledkom neustáleho dialogu medzi politickými silami tam rešpektovali e, európske aky, ľudské práva a medzinárodné pravidlá týkajúce sa e, boja proti praní špinavých peňazí, fiskálnych problémov. Máme tu záver rady z decembra. Komisia chce zintenzívniť prácu v priebehu nadchádzajúcich mesiacov pri, pri prostredstvom politického dialógu a rôznych programov. Taktiež vstúpi, e, znovu spustíme e, dialog na vysokej úrovni hodom prístupu, len čo prebehnú príslušné reformy. Chceme sa sústredovať naďalej na potrebné reformy a na naše kľúčové priority. Ďakujem. A ešte teraz pán Vajgo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili v rozprave. Myslím, že bola veľmi plodná. Som veľmi rád, že sme sa vyhli e, polemike a ja naozaj mám úctu pre všetkými, ktorí vnímajú niektoré problémy odlišne. Som veľmi rád, že je tu konsenzus, že európska budúcnosť pre Macedónsko znamená aj väčšiu mieru stability a pokroku a jednoty pre celú Európu. Ďakujem aj svojmu predchodcovi, ako spravodajcovi. Naučil som sa od neho naozaj veľa a taktiež e, od ľudí, ktorým som stretol v Skopie. Teší ma, že prebieha takáto konštruktívna spolupráca v takomto priateľskom duchu. S týmto predchádzajúcim spravodajcom teším sa teda na všetky pozmeňovacie návrhy kolegov a celkom iste väčšina z nich bude priateľná. Predpokladáme, že nebude problém finalizovať konštruktívnu správu. E, Ďakujem aj zastupcovi komisie za jeho slova, e, že komisia zintenzívni dialog s macedónskou vládou a ja sa teším aj na politický dialog na vysokej úrovni, ktorý by mal priniesť pozitívne výsledky aj čo sa týka tak často spomínanej otázky názvu krajiny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme. Pán Weigl. Na záver, ak dovolíte, osobná poznámka odo mňa. Ja už sa viac ako 20 rokov venujem otázke rozširovania EU. Chcem pripomenúť, že na samite v Zagrebe 24. decembra 2000 Macedónsko podpísalo e, stabilizačnú asociačnú dohodu a to bolo pred 15 rokmi. To je naozaj veľmi dlhý čas. Myslím, že komisár Hahn ako nový komisár, ktorý má na starosti rozširovanie a politiku susedstva po ukončení 5-ročného mandátu, a tu sa obracujem na komisiu, bude musieť riešiť prípad Macedónska úplne odlišne ako doposiaľ. Je to otvorený problém, ktorý nie je dô... pozitívny pre dôryhodnosť Európy ani pre celý proces rozširovania. Chceme Mm, podporiť jasný postoj nášho spravodajcu aj mnohých iných eh, kolegov, že je potrebné vynaložiť eh, o mnoho väčšie úsilie, aby sa predišlo ďalším prekážkam a blokovaniu otvorenia rokovaní, pretože miera frustrácie, ktorú vytvára takáto situácia v samotnej krajine, naozaj je nepredstaviteľná. Všetci, ktorí nepocítili takéto blokovanie prístupov rokovaní, nedokážu pochopiť tento tlak. Teda je na nás, na výbore AFED, aby urobil všetko potrebné aby Macedónsko mohlo pristúpiť k rokovaniam o prístupe. Na záver chcem odporúčiť, že pre každú prístupovú krajinu by sme mali v našom programe vymedziť hruba hodinu. Myslím, že bolo vhodné prerušiť rozpravu, pretože táto téma vyvoláva veľký záujem v Európskom parlamente a keď je tu taký veľký záujem, aj zo strany pána predsedu. Vždy sa snažíme dať slovo všetkým poslancom. Je mi ľúto, ak to bolo niekedy obmedzené na minútu, ale musíme to nejako e, časovo aj riadiť. Pán Legutko teraz prevezme predsedníctvo v ďalšej téme na programe. Ďakujem. Ladies and we move on. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a tým je výmena názorov s konferenciou predsedov delegácií o výzvach v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a spolupráci medzi delegáciami a výbormi. Chcem privítať pána Panceriho ako predsedu tohto politického orgánu ten sa zaoberá činnosťou všetkých stálych medzinárodných delegácií. Podľa prílohy 6 rokovacieho poriadku výbor AFET poskytuje politický dohľad a koordinuje činnosť spoločných parlamentných výborov a parlamentných eh, výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a ad hoc delegácií, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Chcel by som tiež pripomenúť, že predsedovia delegácií sú svoje funkcie členmi viacerých pracovných skupín, ktoré fungujú pod zaštitou AFETu o južnom susedstve a východnom partnerstve, aby sa zvyšovala koherentnosť našej činnosti. Niektoré misie a cesty tieto delegácie, najmä v krajinách susedstva, môžu byť vynikajúcou príležitosťou vyhodnocovať činnosť eh, nástrojov externého financovania. Predseda výboru AFED bol pozvaný na poslednú schôdzu konferencie predseda delegácií z 16. decembra 2014 tam prebehla prvá výmena názorov o tom, ako posilniť spoluprácu medzi parlamentnými delegáciami a AFETom a možno aj inými výbormi, ako napríklad EDV, 3 NV a SEDE. Chcem navrhnúť, aby sme štrukturovali našu výmenu názorov mm, a rozdelili do dvoch častí. Poprvé, ako lepšie spolupracovať snahe podporovať e, a presadzovať e, stanoviska parlamentu vo vzťahoch e, s týmito krajinami, aby sme zvýšili našu možnosť pôsobenia a taktiež presadzovali záujmy Európskej únie a potom po druhé, ako medziparlamentné delegácie môžu mať podporu v vykonávaní svojej činnosti čo najvhodnejším spôsobom. Ešte predtým, ako vám dám slovo, pán Panceri, chcem pripomenúť, že už sme dospeli k istým záverom na poslednej schôdzi konferencii predseda delegácií 16. decembra. Poprvé, predsedové delegácii by mali byť pozývaní na schôdzu tenových spravodajcov, ak sa správa týka krajiny v ich pôsobnosti. E, ďalej po druhé, na oplátku spravodajcovia AFED by mali byť pozývaní na príslušné schôdze delegácií a v prípade potreby aj zahraničných ciest, ak ide o krajinu, ktorá spada do pôsobnosti danej delegácie. A po tretie, schôdzi delegácií by sa nemali prekrývať so schôdzami výboru AFET, ktorého schôdze sú naplánované na rok vopred. A teraz dávam slovo pánovi panceriemu, predsedovi konferencie predsedov delegácií. Nech sa páči. Ďakujem, nemáme veľa času, žiaľ. Chcem sa vám poďakovať za to, že máme priestor takto si vymeniať názory. Poprvýkrát konferencia predsedov delegácií sa takto stretáva s výborom AFED. Myslím, že je to významná chvíľa. E Musíme spolupracovať úzko v snahe posilňovať viditeľnosť Európskeho parlamentu a snažiť sa o to, aby sme naozaj dohľadali na činnosťou aj v tretich krajinách. Musíme mať eh, intenzívne kontakty s jednotlivými orgánmi. Výbor AFET je našim gestorským výborom, tak povediať. Opierame sa o ne všetky naše názory e, prechádzajú cez AFET na to, aby boli schválené v pléne. A delegácie zohrávajú významnú úlohu v definícii priorít Európskeho parlamentu z hľadiska zahraničnej politiky. A je potrebné udržiavať neustále kontakty medzi delegáciami a AFETom. Dalo by sa povedať, že delegácie sú očami a ušami výboru AFET. Aj keď naše kompetencie sú odlišné, je potrebné lepšie koordinovať našu činnosť. A to všetko v záujme celkových cieľov našej inštitúcie. Myslím, že musíme zabezpečiť, aby delegácie a ich monitorovanie prebehlo správne je dôležitá táto úzka spolupráca medzi výborom a jednotlivými poslancami. Účelom tohto je, aby naša inštitúcia fungovala efektívnejšie, najmä výbory, ktoré majú na starosti zahraničné otázky. Teraz veľkým potešením som obdržal návrh pána Broka na poslednej schôdzi konferencie predsedov aby sme navrhli celý rád eh, konkrétnych bodov, ako zlepšiť spoluprácu medzi výborom AFED a delegáciami, tak aby to bolo na prospech celej inštitúcie. Ako som už povedala na decembrovej schôzi, myslím, že by sa mali prijať tematickejšie mechanizmy spolu s AFETom a ostatnými príslušnými výbormi, aby sme častejšie dávali priestor delegáciám, a predsedom delegácií, aby boli pozývaní na schôdzu výboru AFED, aby informovali o vzťahu s tretimi krajinami. Taktiež musíme zabezpečiť, aby Európsky parlament hovoril jedným hlasom v kontaktoch s zahraničnými partnermi. Taktiež to je dôležité aj pre demokratickú kontrolu zahraničnej politiky EÚ. Aby sa zvyšovala viditeľnosť názorov Európskeho parlamentu, tak aby však zároveň mali aj poslanci priestor vyjadrovať svoje postoje a vycestovať do príslušných krajín. Inak totiž sa tejto úlohy ujmú iné inštitúcie alebo združenia, ktoré budú tvrdiť, že hovoria v mene Európskeho parlamentu. Chcem sa teda poďakovať pánovi Brokovi za jeho plán racionalizovať činnosť delegácií tak ako možno viete, pravidlá fungovania delegácií sa zmenili. Dĺžka ciest a to, ako často sa môžu konať, sa zmenili predseda parlamentu Martin Schulz. S nami spolupracuje a je spolu s konferenciou predsedov, aby sa predložil návrh, ako zvýšiť efektívnosť našej práce tak, aby nedochádzalo k mrhaniu zdrojmi alebo k dvojitému úsiliu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu musíme najmä pracovať spoločne. Stáli členovia výboru AFET musia byť súčasťou našich zahraničných ciest, tak aby sme dokázali potom informovať následne výbor AFED o výsledkoch takýchto ciest. Toľko teda témy dnešného stretnutia. Dúfam, že sa nám podarí čo najlepšie naplánovať našu spoločnú spoluprácu v budúcnosti. Myslím, že je dôležité, že takáto schôdza prebieha v úvode legislatívneho obdobia, aby sme si ujasnili, ako sa bude postupovať. Ďakujeme. Teraz dostáva slovo celý rad vedúcich delegácií. Pán Gáler, na dve minúty, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem kolegovi Pancerimu. Myslím, že nie je náhodou, že väčšina predsedov delegácií buď pôsobí v výbore AFET, alebo v výbore DV, alebo v výbore INTA. Pretože je zmysluplné, aby takéto kroky boli presietené, aby sme vystupovali jednotne. Ja mám však dojem, že sú isté obavy, že delegácie žijú svojim životom, že sa to nezosúľaďuje s stanoviskami parlamentu alebo výborov AFET alebo DEVE. To musíme napraviť a podľa mňa tak, že tí, ktorí vycestúvajú do zahraničia, musia potom prekladať správy v výbore AFET a v výbore DV a taktiež musí byť rozšírená možnosť cestovať v delegáciách tak, aby sa predseda delegácie nemusel napríklad domedovať pri počítaní účastníkov ciest, čo sa týka účasti alebo neúčasti e, spravodajcu a potom taktiež, čo sa týka účastníkov z výboru AFED alebo DV, ktorí by sa mohli zúčastniť takýchto ciest, aby to nebolo však na úkor kontingentu, ktorý má určený delegácia. Inak totiž e, si myslím, že je to dosť frustrujúce pre členov delegácií, že iba teoreticky budú poznať svoj e, región, respektíve svoju krajinu a nemajú možnosť tam vycestovať. Toľko poznámky z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme Jeffrey van Orden. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja predsedám delegácii pre vzťahy s Indiou. Moja poznámka sa týka nedostatočnej flexibility v časovom plánovaní a prílišných byrokratických prekážok, ktoré musíme eh, prekačovať pri schvaľovaní týchto ciest. Zdá sa, že je to úplná nočná mora. Eh, časový plán činnosti delegácií nebol schválený na konferencii predsedov. Až 15. januára sa to podarilo. To sa odložilo z týždňa predtým. Aj to podľa mňa už bolo veľmi neskoro na vhodné organizovanie ciest po februári v priebehu trikizového týždňa, teda je tu naozaj e, veľmi nízka miera flexibility. Niekedy je to odôvodnené, prečo nemôže prebehnúť cesta v trikizovom týždni, alebo prečo to nie je vhodné. Napríklad februárový trikizový týždeň nebol e, časovo zosúladený s zasadnutím indického parlamentu. To bol podľa mňa dostatočne pádny dôvod. Zdá sa, že je to veľmi zložité pre to, aby to systém spracoval. Podľa mňa musíme urýchliť proces príjmania rozhodnutí a znížiť počet byrokratických prekážok. Ja naozaj nechápem, prečo konferencia predsedov musí schvaľovať všetky tieto cesty. Celkom iste cieľom ciest sú už vopred schválené dôvody a potom sa môžu veci rozhodovať jednotlivo, ale rýchlo prosím, bez toho, aby sa musela zaoberať toto otázkou celá parlamentná byrokracia. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Thank you, chair. I... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol predsedom delegácie a teraz som de- predsedom delegácie pre Južnú Afriku, hovorí pán Van Balen. A súhlasím s tým, čo tu zaznelo, nemali by sme to nejak preháňať. Predovšetkým, keď hovoríme o tom, že sa máme zosúľadiť, zladiť so stanoviskami parlamentu, väčšinou parlament má väčšinu a menšinu. Závislí to od toho, aké uznesenia príjma. Takže ja si myslím, že delegácie majú pridanú hodnotu v tom, že sa stretáme s kolegami v iných krajinách, s kolegami, s poslancami, pozývame ich sem a navštevujeme ich u nich doma. Čiže ak to budeme príliš dobre zorganizujeme, ak budeme tvrdiť, že má byť iba jedno stanovisko, jeden názor, že by sme mali mať ďalšie informácie z osobných stretnutí, to v parlamente celkové myslím si, že ak to parlamentu nepáči, tak by sme mali mať žiadne delegácie. Ak máme mať delegácie, tak musíme byť flexibilní. Máme 751 poslancov. To znamená, že aj mimo zelených týždňov, tyrkizových týždňov bude podľa mňa dosť ľudí na našich stretnutiach a budeme mať teda predsedu, ktorý sa zapojí do rozhodovania v parlamente, čiže flexibilita, áno, je dobré, že spravodajcovia či čieňoví spravodajcovia budú s nami, ak pôjdeme na mm, služobné cesty do zahraničia, to je v poriadku. Ak to neubere z počtu tých ľudí, ktorí majú vyhradené miesta. Mali by tam ísť ako predsedovia, nie ako zastupcovia parlamentnej skupiny. A myslím si, že podľa nových pravidel sa to dá spraviť, ale opäť potrebujeme mať stále väčšiu mieru flexibility. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hojt. Ďakujem pekne. Ja nie som predsedom delegácie, ale myslím si, že dobre mať vyváženú diskusiu aj pohľady a názory iných. E, a súhlasím relatívne s tým, čo povedal pán Van Houten. E, niektoré byrokratické prekážky sa ťažko dajú pochopiť. Samozrejme musíme si dať pozor, ako používame peniaze, na tom sa asi všetci zhodneme, ale predsa len navštevy do tretich krajín väčšinou poskytujú najväčší dopad na zviditeľnenie Európskeho parlamentu a máme pocit, že si v podstate uh, sami sebe bránime v úspechu, ak ich budeme krátiť. Uh, potom, či členovia výborov sú priraďovaní k uh, Mm, delegáciám tam, čo to spadá do ich kompetencie. Tu by sme sa mali ešte nad tým zamyslieť. Minulý týždeň v Štrasburgu sme hovorili o všetkých externých misiách. Ja keď som bol spravodajcom o bývalej republiky Macedónia, mal som veľmi dobrú spoluprácu a integrovaný prístup Vtedy so spoločným parlamentným výborom. Úloha spravodajcu je veľmi dôležitá. Dúfam, že to bude aj pokračovať. Keď som bol na podvýbore pre ľudské práva, snažili sme sa mať pred vypočutia, pred návštevami s delegáciami. Tam, kde to fungovalo, to bolo v poriadku a to by som chcel podporiť, aby sa to robilo aj v novom parlamente. A myslím si, že delegácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu e, e, v posilnení parlamentných demokraciách parlamentná demokracia, o ktorej tu hovoril e, zástupca e, Arabskej ligy, členovia delegácií mm, sú, nie je tam veľa ľudí, v Skopie boli napríklad bulharskí kolegovia, e, v tureckej delegácii máme takisto greckých kolegov, a niekedy to však nezodpovedá celoeurópskejmu pohľadu a napríklad e, britskí kolegovia my musíme vystupovať celoeurópsky, keď vystupujeme na delegáciách. Teraz už nebudeme ani členstvo, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby predseda zabezpečil celoeurópsky názor a jeho prezentáciu. Je veľmi dôležité mať vopred informácie, keď máme diskusie e, s kolegami z krajina, kde máme predtým informácie. Je to veľmi trapné pre nás ako pre poslancov a myslím si, že každá služobná cesta po nej musí byť nielen správa, ale konkrétne odporúčania, kroky a to musí prejsť cez výbory a to myslím, že kolega pochopí. A to svedčí aj o hodnote a prínose týchto služobných ciest. Samozrejme, chceme podporovať naše delegácie, aby boli efektívne a to nám umožní, aby boli oni efektívne. Myslím si, že to by sa malo všetko v tomto novom postupe premietnúť. Ďakujem pekne, pani Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj za príležitosť vystúpiť na tomto výbore, ako tu práve zaznelo vedúci delegácie pre so šiestimi krajinami Južnej Ázie. Myslím si, že táto otázka toho, ako prepojíme to s prácou parlamentu a prácou delegácie, je veľmi dôležitá, ale jedným slovom by som sa chcela vyjadriť k byrokracii. Konferencia predsedov našich politických skupín môžeme s nimi pohovoriť, ak sa nám to nepáči. Ale ide aj o to, že je tu celá škála delegácií, ktoré cestujú do rôznych krajín e, v Spojených štátoch. Tu sme nedávno o tom hlavne hovorili. E, výbory, aj oficiálne delegácie, aj rôzne ďalšie orgány, ktoré navštevujú štáty a preto nakoniec je tu vlastne kakofónia názor Európskej únie miesto toho, aby sme vystupovali jednoznačne. A myslím si, že nám ide o tú jednoznačnosť ohľadom stanoviska Európskej únie a našich vzťahov s inými krajinami, ako aj to, aby tieto informácie mali k dispozícii delegácie pre všetkým, e, potom zase informácie delegácie, aby boli poskytnuté parlamentu a premietli sa do práce parlamentu. Takisto by som chcela položiť otázku, o konzultáciách, ktoré má AFED s delegáciami, keď AFED pripravuje svoje vlastné služobné cesty. Teraz máme k dispozíciu úplné dokumenty cez akýsi koordinačný orgán. To ma veľmi zaujíma. A myslím si, že priestor pre delegácie na to, aby potom informovali o našich služobných cestách, to je veľmi dôležité a myslím si, že to nám doteraz chýbalo za posledné roky. A trošku väčšia miera flexibility v našej práci, keď nám napríklad poslednom volebnom období bolo povedané, že naša delegácia nemôže mať správu z pozorovacej volebnej misie v jednej krajine, ktorá spadá do našej kompetencie. To e, obmedzilo prácu AFETu a viedlo to k tomu, že sme museli čakať celé týždne, kým sme mohli niečo spraviť. Takže takéto, takáto koordinácia naozaj sa musí takisto vyriešiť. A čo sa týka otázka množstva služobných ciest, ako hovorili ľudia, teraz sa to zmenšilo, skrátilo a nebol na to žiadny dobrý dôvod, ak sa pozrite na to z politického pohľadu. A obmedzujeme sa na to, že môžeme ísť iba do hlavných miest a nemôžeme sa ísť pozrieť na to, čo sa deje niekde inde, v eh, mest, iných mestách daných krajín. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne. Ja mám v kompetencii správu alebo revíziu susedskej politiky, prehodnotenie susedskej politiky. Viete si asi predstaviť, že to bude veľmi zložité a komplexné. A pri príprave tejto správy by som rád využil odbornosť vás všetkých vážených kolegov eh, z tohto regióna. Preto by som chcel oznámiť, že mám v úmysle nakontaktovať sa s predsedami tých delegácií, ktorých krajiny spadajú do tejto geografickej kategórie susedstva a jednoducho Chcel by som vás požiadať o úzkú spoluprácu, pretože chcem pripraviť veľmi zodpovedným spôsobom túto správu. A chcem spomenúť aj to, že také konferencie ako v Jereváne, možno v Tunisku a podobne, by mohli slúžiť ako dôležitý zdroj informácií a poznatkov pre mňa. Takže jednoducho oznamujem, čo pripravujem a žiadam vás o spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Asis. Ďakujem pekne. Parlament a náš výbor e, má v kompetencii e, zahraničnú politiku, čo nám dáva väčšiu slobodu riešiť mnohé témy. A po druhé, umožňuje vyjadriť pluralitu týchto parlamentov. Pluralitné názory pre nás je dôležité spoznať rôzne názory a som presvedčený o tom, že je zaujímavé vypočuť si pre nich naše rozdielne názory. Ja chápem, ako je dôležité za Európsku úniu prezentovať v mnohých veciach jednotný postup. Mm, vysoká predstaviteľka tomu takisto dobre rozumie, aj keď nie vždy sa dá dosiahnuť konsenzus, ale na to máme národné diplomatické služby ale veľmi dôležité, aby sme e, prezentovali aj pluralistické názory a ja si myslím, že je smutné, keď sa to stále viac a viac obmedzuje. Keď nám hovoríte dobre, tak delegácia, predsedovia delegácií by nemali byť súčasťou v kôťa a tak ďalej. To je dôležitý návrh. Ja som predsedom delegácie pre Mercosur, to je 5 krajín z Južnej Amerike, od Venezuelu po Argentínu a teraz nanúcujeme dočasné obmedzenia služobných ciest a myslím si, že to vyvolá obrovské problémy. Napríklad sme plánovali tento rok návštevu Paraguaju a Uruguaju, ale keďže nám nanútili určité obmedzenia, tak prvý deň cesty, nezabúdajme, že 12 až 13 hodín musíte len letieť, ak cestujete z Južnej Európy, do týchto krajín je to veľmi ďaleko. Takže podstate vám ostanú iba tri pracovné dni, keď odpočítate cestu tri dni na Uruguay a Paraguay. Myslím si, že to je jednoducho nerešpektovanie týchto štátov. Hm, môžeme sa rozhodnúť iba do Paraguaja, ale to v podstate nezlepší fungovanie misie a ani to neušetrí finančné prostriedky EU, pretože už investujeme do tej cesty do Južnej Ameriky, to stojí veľa peňazí Čiže tým sa nič nevylepší, keď to skrátime. To je veľmi ťažké pre krajiny, ktoré sú najvzdialenejšie. Ďakujem pekne, pani Gril. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela podporiť to, čo tu zaznelo ohľadom nedostatku flexibility, ohľadom toho, ako sú tie nové pravidla obmedzujúce. A myslím si, že si musíme mať na pamäti aj to, že niektoré krajiny E, ktoré máme ako jediná delegácia, sú skôr kontinentami ako krajinami, čiže nemôžeme jednoducho navštíviť iné časti alebo nemôžeme sa zapájať do regiona, e, e, kontaktovať regionálnych aktérov, ktorí sú veľmi dôležití. Ak nemôžeme toto robiť, to je naozaj veľký problém pre nás a podľa mňa pravidlá, ktoré tu boli zavedené, je potrebné prehodnotiť a povedať si, aký zmysel to má, aby tam delegácia išla, keď môže hovoriť iba so zoparaktermi e, v danej krajine. Čiže ja naozaj podporujem to, čo povedal Jean Lambert. A druhou vecou je to, že keď diskutujeme tu v parlamente, viem, že keď máte správu, spravodajca musí konzultovať s delegáciami, ale Ne, tá situácia nie je rovnaká pri iných prípadoch, ktoré z času na čas vyvstanú. A myslím si, že je dôležité, aby sa diskutovalo vždy. Keď na plenárke sa o niečom hovorí, aby sme to diskutovali s delegáciou, ktorá sa to týka, pretože to má dopad na prácu tejto delegácie a predovšetkým v prípadoch, keď plánujú, študijné, e, plánujú služobné cesty do tých krajín na bližších týždňoch. To má všetko dopad na vzťahy, takže táto diskusia by sa mala rozšíriť. Tú diskusiu, ktoré máme uh, pred tým alebo v súvislosti s témami, ktoré sú stole na plenárke. Ďakujem pekne, pani Gil. Ak sa nemýlim, tak všetci, čo chceli vystúpiť, vystúpili. Predsedovia delegácií. Takže teraz asi by bolo dobre dať slovo pánu Pancerimu, aby zareagoval a uzavrel túto diskusiu. Dobre, ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým. Ja by som chcel objasniť len jednu vec, a to raz a navždy. ja mám taký pocit, že tie pravidlá už som dostal napísané, nikto, ja som na, to na nich nepodielal, pripravili predchádzajúce parlament Myslím, že pán Kašman rozhodol o ich schválení. A tedy skupiny mali zadefinovať takéto prísnejšie pravidlá. Takže teraz tieto pravidlá máme. A myslím si, že všetci poslanci by mohli trošku lobovať a zistiť, či sa s tým dá nejako pohnúť nie sme členovia len tohto výboru, ale sme členmi našich politických skupín, takže možno by sme mali rozprúdiť diskusiu na túto tému aj na iných miestach. Podľa mňa je veľmi dôležité, že toto stretnutie je v politickom kontexte, to znamená vo výbore AFED, ktorý to dáva akýsi politický aspekt našej práci. Nemôžeme sa ešte viac e, dať vytlačiť, ako to bolo v minulosti obhajujeme záujmy delegácií, ale musíme pritom spolupracovať s gestčnými výbormi. Samozrejme musíme spolupracovať aj s DVA INTE, ale AFED je naozaj gestčným výborom a musíme e, čeliť mnohým problémom. Spomeniem len tri. Obmedzenia, s ktorým čelíme, ak sa tieto pravidlá potvrdia, ja budem zasadať, budem, e, zúčastniť sa zasadnutia konferencie predsedov a budem obhajovať e, pozície delegácie. Čo sa týka kvót, ktoré ste spomenuli a počtu dní, ktoré môžu delegácie stráviť v zahraničí, no tu musíme zohľadniť e, priestory, ktoré máme na rokovania, na stretnutia. Mám štvrtok popoludní, tam je zasadnutie delegácie stretnutie, ja neviem, koľko ľudí prídu, koľko ľudí príde. Musíme nájsť primerané riešenia a reagovať tak na očakávania a požiadavky, ktoré predkladajú delegácie. Zároveň musíme zabezpečiť dobrú logistickú koordináciu. V Štrásburgu sme hovorili o týchto veciach, keď sme sa snažili zadefinovať si plán, časový harmonogram? V príbehu jedného či dvoch týždňov sme mali 6 návštev delegácií do Washingtonu. To si myslím, že už naozaj ohrozuje dôveryhodnosť nášho parlamentu. Aspoň minimálna miera koordinácie by tu mala byť. Podľa mňa nie je zodpovedné, aby 6 delegácií v tom istom čase vycestovalo do Washingtonu. A priebehu mesiaca tam poslať tých istých ľudí 6 je jednoducho smiešné, hlúpe. Myslím si, že potrebujeme logistiku skoordinovať. A zároveň potrebujeme mať aj politickú koordináciu. Súhlasím s tým, čo povedal pán Harc. Zahraničná politika, tu sa nedá improvizovať. Musíme vedieť kontext, v ktorom fungujeme. Musíme zabezpečiť konzistentnosť pri príjmaní rozhodnutí v rámci AFET výboru a v rámci parlamentu ako takého na plenárke musíme zabezpečiť politickú koordináciu. To nie je otázka obmedzenia činnosti delegácií alebo nanúcovania limitov. Ide o snahu zabezpečiť efektívnejšiu prácu delegácií. Keď hovoríme o vzťahoch s AFETom, a zamýšľame sa nad nástrojmi spolupráce. Myslím si, že by sme mali mať určité automatizované mechanizmy, tak ako sa spomenuli dnes ráno, prítomnosť spravodajcov, prítomnosť predsedov delegácií, vedúci, vedúcich delegácií. Nemusíme tu vytvárať žiadne byrokratické e, bremeno navyše, ale to je dôležité pre efektívnejšiu prácu. Pán Kukan to povedal povedal, že je potrebné zabezpečiť lepšiu časť. musíme stavať na práci výboroch konkrétne na práci AFETu. A trošku je potrebné asi inovovať náš spôsob e, diskusí na delegáciách v AFETE, keď hovoríme napríklad o Afrike. Musíme hovoriť o prítomnosti Číny v Afrike. Musíme zapojiť do diskusie delegáciu v Číne, aby sme pochopili, tú situáciu. Tá téma je naozaj veľmi citlivá, keď hovoríme o rozvojovej spolupráci, o ľudských právach a o, ako môžeme spolupracovať. Na to musíme začať pracovať. Musíme začať pracovať v tomto zmysle, v tomto duchu a som veľmi rád, že sme už spravili určité prvé kroky jednoducho tým, že máme spoločné stretnutie e, vedúcich delegácií a členov AFETu Máme množstvo práce pred sebou, nemyslíme si, že tu vytvoríme ďalšie, ďalšie byrokratické bremeno, ale že budeme lepšie koordinovať a lepšie spolupracovať vo všeobecnosti. Dobre, a tým končí naše ranné stretnutie. Ďakujem kolegom a budeme pokračovať o 15.